Sì. Colleghe e colleghi, prendiamo posto. Kolegyne, kolegovia, prosím, usadte sa. Európsky parlament Pred rokom si e, zažil veľmi ťažké chvíle. E, s veľkým pohnutím si teraz spomíname na tieto udalosti. Antonio Megalici, talianský novinár, ktorý pôsobil v Štrasburgu, aby informoval o dianí v Európskom parlamente. Bartoš Piotr Olaneský, je to, teda bol to štá, pardon, e, pôvodom z Polska. Kamal Nagband, Pôsobil ako autopravár, štrasburčan afgánskeho pôvodu Pascal Verden, dôchodca. Jabu Konsuebe Saran, eh, turistka z Tajska. Terorizmus nepozná národnosť, sociálny pôvod ani náboženské vierovýznanie obetí zasiahne našu spoločnosť celú. Vystavení takémuto násiliu a hrôze musíme ostať jednotní, musíme brániť slobody, hodnoty a princípy, na ktorých je postavená Európska únia. Naša hlboká úcta a solidarita patrí aj všetkým ostatným obetiam, ich rodinám, priateľom, celému mestu Štrasburg a celému francúzskému národu, nielen týmto menovaným obetiam. Navrhujem, aby sme si teraz ich pripomenuli minútou ticha. Merci. Apriamo i nostri lavori. Ha chiesto la parola all'onorevole. Pustíme sa do práce. Thank you, Mr. President. I will speak Czech. Ďakujem, pán predseda. Hovorí pani Charanzová. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, Navrhla by som, aby predtým, ako začneme program zasadnutia, si, si pripomenuli obete včerajšej tragickej udalosti v Českej republike. Vo fakulte nemocnici v Ostrave zomrelo kvôli strelbe 6 mojich spoluobčanov. Boli to nevinní ľudia, ktorí sa už nikdy nevrátia domov k svojim rodinám a k svojim blízkym. Je to tragédia, ktorá sa nikdy nemala udiať. Ja cítim s pozostalými a bola by som rada, keby sme im vyjadrili úprimnú sústrasť. Ďakujem. Ďakujeme pekne pani podpredsednička Charanzová. Pani Lici. Buongiorno presidente, cari colleghi. La ringrazio. Dobrý deň. Príjme popoludne, pán predseda, kolegyne, kolegovia, ďakujem za to, že mi dávate priestor pripomenúť pamiatku môjho talianského spoluobčana, ktorý bol otcom programu Erasmus. Je teda spriaznený s Európskym parlamentom Domenico Lernaduci. Zosnul minulý týždeň vo veku 86 rokov. Ako si ste viete predstaviť, zanechal po sebe hlbokú priepas v rodine. Bol to človek, veľkého ducha, ale zanechal po sebe veľmi hlbokú pamiatku v Európe. Vytvoril projekt, ktorý je teraz nám všetkým v dispozícii, aj keď nás rozdeľujú rôzne politické názory. Chcela by som predsa požiadať, aby sme si pripomenuli aj jeho pamiatku. Možno niekedy inokedy. My sme to urobili v úbere pre zamestnanosť a viem, že aj Iní kolegovia sa už vyjadrili na túto tému jeho pamiatky. Chcela by som tiež osloviť jeho deti, vnúčatá, celú rodinu. Chcela by som im vysloviť našu úprimnú sústrasť. Teda zdieľame vašu, váš smútok, ale chceme sa tiež podeliť e, spolu s vami aj o toto bohaté dedictvo tohto otca programu Erasmus. Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo interrotta schôdza Európskeho parlamentu odročená 28. októbra, novembra, pardon, je týmto otvorená. Texty schválené na predchádzajúcej schôdzi sú k dispozícii. Ak nie sú žiadne vyjadrenia k týmto textom, budeme ich považovať za schválené ako súčasť zápisnice z predchádzajúcej schôdze po vymenovaní Dubravky Šujce a Jony Joany Valean a Nikolasa Šmita za komisárov. Európsky parlament konštatuje, že ich kreslá sú voľné od 1. decembra tohto roka. Chorvátske orgány nás informovali, že Šukana Lavak nahradí pani Šujcu s platnosťou od 1. decembra tohto roka. Rumunské orgány ma informovali, že Voľby do Európskeho parlamentu a ich výsledok znamenajú, že pán Nistol nahradí pani Valean s platnosťou od 2. decembra tohto roka. A luxemburské orgány ma informovali, že Mark Engel nahradí pána Šmita s platnosťou od 10. decembra. Chceli by sme týmto privítať všetkých nových kolegov tu medzi nami v parlamente získavajú týmto automaticky všetky práva, ktoré e, súvisia s výkonom funkcie poslanca v Európskom parlamente. Teraz prejdeme k programu. Návrh programu bol schválený 28. novembra podľa pravidla 157 rokovacieho poriadku. Sú nejaké návrhy na zmenu programu? V stredu zelení požiadali, aby rozprava na tému Európskeho ekologického dohovoru, aby bola zakončená uznesením, ktoré by sa malo odhlasovať na januárovej plenárke, teda na prvej plenárke v januári. Slovo dostáva pán Lamberts, ktorý predniesie formálne tento návrh skupiny zelených. Ďakujem, pán predseda. Zažívame dnes veľmi významnú chvíľu. Je to prvý politický akt novej Európskej komisie a je to akt, e, ktorý nesie veľkú váhu a má dopad na všetky politické sféry Európskej únie. Som veľmi rád, že Európska komisia sa rozhodla, že to prezentuje najskôr tu v Európskom parlamente. Myslím, že takto by mala vyzerať európska demokracia. Myslím, že by bolo vhodné, aby e, naše zhromaždenie tiež reagovalo textom na tento návrh komisie, aby sme teda vypracovali uznesenie, kde sformulujeme našu víziu, víziu Európskeho parlamentu k tomuto návrhu Európskej komisie. Ešte budeme mať priestor vyjadriť sa ku každej jednej legislatívnej úvahe jednotlivo, ale mali by sme sa aj spoločne vyjadriť k tomu celému návrhu formou uznesenia. Myslím teda, že by sme mali vypracovať toto uznesenie a venovať sa mu na januárovej plenárnej schôdzi. Ďakujem pekne. Sú nejaké hlasy, ktoré by sa chceli vyjadriť proti takémuto návrhu? Nie. Budeme teda hlasovať o tomto návrhu. Nech sa páči, zdvihnutím ruky, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Teda rozprava o vyhlásení komisie k Európskemu európskemu dohovoru bude završená uznesením, o ktorom sa bude hlasovať na 1. januárovej plenárnej schôdzi. Týmto môžeme považovať program za schválený a môžeme prejsť k vyhláseniu komisie k téme Európskeho ekologického dohovoru. Chcel by som sa poďakovať predsedničke von der Leyen, že sa zúčastňuje dnešnej plenárnej schôdze popoludní a dávam jej týmto slovo. Ďakujem, pán predseda. Pred dvoma týždňami som dala sľub Európskemu parlamentu. Slúbila som vám, že moja komisia nebude strácať čas a o dva týždne neskôr sa tu stretávame predstupujeme pred vás s našim návrhom, návrhu Európskeho ekologického dohovoru. Európsky občania nás primeli k takémuto rozhodnému konaniu proti zmene klímy. Európania vyslovili svoje želania v uliciach, v mestách a práve kvôli ním sa tu dnes stretávame, práve kvôli ním predkladáme tento ekologický dohovor takéto ambicioznej podobe. Dnes im týmto hovoríme, že ich počujeme, že sme ich počuli jasne a zretelne a tu je naša odpoveď. Vážení poslanci, v júli i hneď potom, čo som bola vymenovaná do funkcie, začala som sa angažovať v oblasti klímy a položila som túto tému do jadra svojho programu. Svojim hlasovaním ste odsúhlasili tento program Európskej komisie a ja som vám prislúbila, že budete zohrávať kľúčovú úlohu v ďalších fázach tohto procesu. Dnes spolu s Francom a ostatnými kolegami z kolegia vám predkladáme, európskym občanom týmto predkladáme naše návrhy k ekologickému dohovoru. Sme tu preto, že vás potrebujeme. Tento návrh nie je koncom nejakého procesu, je to práve naopak začiatkom a dosiahneme to len s vašou podporou, vážení poslanci. Toto nie je len naša vízia klimaticky neutrálneho kontinentu, je to cestovná mapa pre kroky. Je tu 50 praktických krokov na európskej ceste eh, do roku 2050 potreba viac ako generáciu dosiahnuť e, tento cieľ. Vieme, že táto cestovná mapa sa bude musieť vyvíjať, meniť, prispôsobovať e, v priebehu rokov. Bude to veľmi dlhý a nelahký proces. O tom nie je pochyb, ale je práve na nás, aby sme my určili smerovanie, je na nás, aby sme na nikoho nezabudli a vieme, že sa to dá zvládnuť. Sme odhodlaní uspieť, aj podporiť e, zachovanie našej planéty a život na planéte. Tak veľa Európanov, podnikov a miest nám už ukazuje, akým smerom sa máme uberať. Minulý piatok 44 najväčších investorov v Európe, ktorí zastupujú 6 biliónov aktív, vyzvali Európsku úniu, aby čo najskôr prijala klimatickú legislatívu pre klimatickú neutralitu do roka 2050. Oni žiadajú o túto legislatívu tvrdia, že vďaka tomu budú mať oni istotu prijímať dlhodobé rozhodnutia pre dlhodobé investície. Ide tu o priamu zodpovednosť, o sporahlivosť. A preto kľúčovou súčasťou nášho európskeho dohovoru bude v roku 2020 návrh prvej európskej klimatickej legislatívy. Budú tam stanovené jasné pravidlá, tak aby investori a inovátori si mohli vykonať dlhodobé plány pre investície a tiež vďaka tomu transformácia ku klimatickej neutralite bude spolahlivá a predvidateľná. V lete potom predložíme návrh na znižovanie emisí. To znamená, že naše čile do roka 2030 nebudú ponechané náhodnému plneniu. Tento plán sa podrobí veľmi dôkladnej analýze dopadov, tak aby sme lepšie pochopili, kde môžeme konať odvážne, ale tiež, kde musíme konať opatrne. Chceme byť taký ambiciozný, ako sa len dá a chceme byť tiež čo najrealistickejší. Toto všetko bude pripravené včas pre COP26 na budúci rok v Glaskove. Európa pôjde príkladom, ale musíme získať aj ambicioznejšie multilaterálne pravidla pre celý svet. Isté, že každý kontinent musí si nájsť svoju vlastnú cestu, o tom nie pochyb, ale cieľom musí byť to isté pre všetkých. Pozitívna zmena musí byť odmenená a nie sme sa jej vbrániť. Chceme chrániť našu planetu. Bytme zmeny v, vo výrobných procesoch, ak Firmy budú investovať do čistých ekologických technológií, ak budú dodržiavať ochranu životného prostredia. Je nepripustné, aby boli vystavené nekalé hospodárskej súťaži eh, zo strany tých, ktorí výrazne znečistujú životné prostredie a preto chceme uplatniť tento mechanizmus eh, uhlíkovej dane na hraniciach eh, presne podľa pravidel VTO. vážení poslanci, Európsky ekologický dohovor sa netýka len emisí, týka sa podpory inovácií, týka sa kvalitných potravín, týka sa modernej mobility, vytvoria sa podniky, nové trhy v celej Európe. Európsky ekologický dohovor je naša nová stratégia rastu a Tentokrát je to stratégia rastu, ktorá nebude zameraná na spotrebu, ale je to nová stratégia rastu, ktorá viac bude toho vrácať späť, než brať. Je to stratégia rastu, ktorá je starostlivejšia firmy z celého nášho kontinentu už teraz. Z toho čerpajú príležitosti a možnosti. Niektoré firmy spracúvajú plastový odpad na moderný nábytok, farmári využívajú údaje zo satelitov, aby sa mohli prispôsobiť klimatickým zmenám. Značka eh, Made in Europe a batérie vyrobené v Európe pre elektrické vozidlá sa už konečne stávajú realitou. Musíme investovať do potenciál Európy, inovovať. Pred 70 rokmi Európa neinvestovali do uhlia a ocele. A ukázalo sa, že to bolo historické zmierenie a hospodársky zázrak. Dnes investujeme do obnoviteľných zdrojov energie, do algoritmov a Európsky ekologický dohovor znamená, že chceme zosúľadiť našu ekonomiku s planétou. To, ako produkujeme, ako konzumujeme, to chceme zosúľadiť s planétou a chceme zachovať našu planétu a životné prostredie. O to ide práve v Európskom ekologickom dohovore vážení poslanci, presne pred rokom v Katoviciach prebehla globálna konferencia o klíme COP24. Toto mesto, ktoré viac ako 100 rokov bolo hlavným mestom ťažby uhlia, sa stalo globálnym hlavným mestom krokov zameraným na klímu. Delegácia z celého sveta boli svedkami e, toho, ako sa v bývalých priestoroch e, zameriť na časbu uhlia konali tieto konferenčné udalosti. A táto zmena sa neudiala zo dňa na deň. Rozhodne e, to nebol jednoduchý proces. A podobne Európsky ekologický dohovor tiež sa nepodarí presadiť zo dňa na deň. Bude to zložité, ale je to správne rozhodnutie. Tak ako v Katoviciach, aj táto zmena prinesie lepšie, zdravšie pracovné miesta, čistejšie, menej znečistené mestá, ďalej sa ten zvýši kvalita života pre Európanov. Ale táto transformácia tiež e, si bude vyžadovať čas, podporu a solidaritu. A preto i hneď e, na budúci rok sa chystáme predložiť návrh e, mechanizmu spravodlivej transformácie. Tým sa skombinujú peniaze z verejných zdrojov aj zo súkromných zdrojov Európska investičná banka to ešte ďalej znásobí, pričom je ambícia dosiahnuť 100 miliardovú sumu v investíciách v najbližších 7 rokoch. Bude to odražecia plocha pre tie sektory a pre tie regióny, ktoré musia dohnať ostatných. Všetci v Európe môžu byť súčasťou tejto zmeny. Táto transformácia sa netýka len e, veľkého priemyslu, ťažkého priemyslu a uhlia. Je to príležitosť pre našich polnospodárov v rámci našej stratégie za farmy na tanier od Laponska až po južné Taliansko. Celá generácie mladých farmárov teraz znovu objavujú tradičné formy plodí a oživujú opäť náš vidiek. Európsky ekologický dohovor bude na ich strane v tomto boji. Európsky ekologický dohovor sa postará o obrovské prírodné bohatstvo Európy. Tým tiež ochránime biodiverzitu a oživíme eh, modrú ekonomiku. Ale my, ako inštitúcie, ktoré slúžia Európanom, my musíme aj konať, nielen rozprávať. A presne to urobí Európska komisia. Musíme sa naučiť, čo táto zmena znamená v našom každodennom živote ako praktizovať udržateľnosť, čo to znamená pre naše budovy, čo to znamená pre naše odpadové hospodárstvo, pre cestovanie, pre používanie papiera, čokoľvek. Dnes kolegiu sme si povedali, aký budeme mať cieľ ako komisia a to, že do roku 2030 budeme klimaticky neutrálni. A ja vyzývam parlament a radu, aby urobili to isté. Je to výzva, ale urobme to spolu. Podporujme aktívne občianstvo a iniciatívy z najnižších úrovní. Podporme učiteľov, pretože naše deti nie sú pasívnymi divákmi, sú to veľmi aktívni hráči. Náš klimatický pakt bude s nimi a pre ne. A pre všetkých tých, ktorí sú ochotní hrať svoju úlohu v tomto úsilí. Vážení, páni poslanci a páni poslankyne, celý kontinent treba zmobilizovať od starostov malých pod starostov vo veľkých mestách až po európske inštitúcie. Každý člen mojej komisie bude zapojený, každý členský štát, každý výbor v tomto parlamente. Nič z toho nebude možné bez vašej podpory budeme potrebovať ambicioznú legislatívu, budeme potrebovať 7-ročný rozpočet, ktorý nám pomôže naplniť tieto ciele. Dnes vám tu prinášame Európsky ekologický dohovor. Zajtra ho odprezentujem našim vodcom v rade a neskôr tento týždeň Franz Timmermans ho predstaví v kopu 25 v Madride. Začníme toto úsilie spolu. Vážení páni poslanci a pani poslankyne, niektorí hovoria, že náklady na túto transformáciu sú príliš vysoké. Nesmieme nikdy zabudnúť, aké sú náklady a aké by boli náklady na to, keby sme neurobili vôbec nič. každým rokom tieto náklady rastú. Záplavy riek stoja našich občanov viac ako 5 miliard ročne. Naša ekonomika stráca každý rok takmer 10 miliard eur z dôvodu such a platia naši plnohospodári tú najvyššiu cenu. A to je iba začiatok. Ale to nie je dané. Môžeme konať proti tomuto vývoju. Je už najvyšší čas, ale ešte stále nie je neskoro. S touto cestovnou mapou sa náklady na transformáciu stanú úplne udržateľnými. Mnohí občania už konajú. Iba pred rokom by si nikto nebol predstavil, že milióny výjdu do ulic a budú protestovať e, proti klimatickým zmenám. Naši občania si vyberajú e, čisté mesta, technológie do budúcnosti, naše rodiny odmietajú používať plasty a vyberajú si miestne potraviny. Naša Európs- náš Európsky ekologický dohovor je pre nich. Je ambiciozný, je spravodlivý, je vypracovaný v Európe pre Európu a má viesť cestu ku klimatickej neutralite v roku 2050. Európa vždy robila všetko, čo bolo v jej silách, keď spolupracovala ako únia. My robíme všetko, čo je v našich silách, keď sme smelí a máme vysoké ciele a s týmto Európskym ekologickým dohovorom máme naozaj vysoké ciele. Európania žiadajú od nás, aby sme riadili zmenu. A teraz je na nás, aby sme reagovali na ich výzvu. Ďakujem veľmi pekne. Grazie, grazie, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A teraz si vypočujeme zástupcov politických skupín. Teraz za EPP e, pani Delange 3 minúty. Áno, ďakujem veľmi pekne pani predsedničke, ďakujem pán predseda a ďakujem za to, že ste nám odprezentovali vašu víziu, pokiaľ ide o Európsky lobský dohovor. Ďakujem a musím povedať, že naša motivácia je jasná veríme tomu, že my nevlastíme túto planetu, staráme sa o ňu pre ďalšie generácie a preto máme morálnu povinnosť chráneniu. A dnes nehovoríme iba o dohovorím, hovoríme o sľube, ktorý dávame našim deťom a našim vnúčatám. A predsednička Európskej komisie eh, hovorila eh, v momente, kedy človek eh, prvýkrát vystúpil na mesiaci a mala pravdu, pretože my musíme toho dosiahnuť veľa a možno sme posledná generácia, ktorá môže konať a môže niečo zmeniť a musíme konať. Máme už iba niekoľko desaťročí, aby sme dosiahli túto zmenu. A pre EPP je tiež jasné, že nepošlete muža alebo ženu na mesiac tým, že zvýšite dane, niečo zakážete a poviete im, čo musia robiť alebo čo už nemôžu robiť musíme dať tých najlepších a najinteligentnejších ľudí dohromady. Potrebujeme e, skvelý výskum, potrebujeme inteligentné riešenia a e, čisté priemyselné odvedka, ktoré priniesú pracovné miesta v Európe. Nech e, Európa vymyslí alternatívne paliva pre lietadla a pritom skráti vzdialenosti po železnici. My v EPP možno nie sme bojovníci za klímu, ale musíme byť blázni do klímy. To potrebujeme, aby sme sa pohli vpred. Robíme to aj tak, že nesmieme nikoho nechať za sebou. Nesmieme zaťažovať tých, ktorí z toho nemôžu dovoliť. Nesmieme vynechať polnohospodárov a lesníkov z tohto úsilia. Nemôžeme e, poukazovať na lesníkov a polnohospodárov ako tých zloduchov. Oni sú práve súčasťou riešenia. Treba eh, mať spravodlivé ceny za ich produktov a vytvoriť eh, rovnaké podmienky pre všetky na medzinárodnej úrovni. No a po tretie, musíme byť koherentní a konsistentní. Pre EPP je jasné, že potrebujeme ambicioznú klimatickú politiku a inteligentnú priemyselnú politiku a tieto dve politiky musia ísť ruka v ruke. Bez ekologického dohovoru nedosiahneme zmenu, ktorú potrebujeme. Potrebujeme a chceme byť ambiciozni a takisto potrebujeme mať rovnaké podmienky na celom svete. Musíme sa postarať o to, aby ostatné časti sveta hrali spolu s nami alebo nemali prístup na trhy Európskej únie. Dnes sa dohodneme na smerovaní, ktorým sa budeme uberať. Máme rovnakú ambíciu, ale práca ešte len e, začína. E, Nesmieme sa klamať, bude to naozaj e, veľmi namahavé, ale keby má dobrú stratégiu, tak sa nám podarí dosiahnuť vysvetlík a EPP môže k tomu prispieť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Garcia Pérez za socialistov a demokrat. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dnes máme príležitosť začať novú éru pre Európu aj pre našu planétu. 11 dní po tom, čo sa začína mandát novej Európskej komisie, vďaka skvelej práci pána Timmermansa, máme tu e, na stole niečo viac než len návrh. Máme tu nový model rastu a jeho cieľom je zmeniť Európsku úniu na spoločnosť, ktorá bude spravodlivejšia, prosperujúcejšia, ktorá dokáže reagovať na výzvy klimatických zmien. V novembri parlament vyhlásil e, klimatickú núdzu a pre nás, sociálnych demokratov, nejde iba o nejaký prázdny slogan. Je to naozaj e, situácia, ktorá si vyžaduje okamžité kroky a vynimočné kroky. A práve tento ekologický dohovor hovorí o krokoch, e, ktoré musí absolvovať Európa a celý svet, aby táto transformácia mohla prebehnúť. Čiže je to kompletná zmena. Konečne chceme prestať používať fosílne paliva, chceme do roku 2050 klimaticky alebo teda uhlíkovo neutrálnu Európu. Musíme pritom vychádzať z troch eh, pilierov. Poprvé potrebujeme zelený pilier, aby eh, agenda 2030 OSN bola implementovaná, takisto aj ciele eh, trvalo udržateľného rozvoja. Pozitívne v tejto veci hodnotíme to, že návrh aj akceptuje naš, e, našu predstavu, teda že cieľe trvalého rozvoja, rozvoja by mali byť e, začlenené do európskeho semestra. A takisto je tu aj e, jasne e, daný cieľ, že chceme dosiahnuť klimatickú neutralitu. Druhý pilier, to je červený pilier, sociálny rozmer, sociálny rozmer zeleného paktu alebo ekologického dohovoru. A tu naozaj potrebujeme taký konkrétny sociálny pilier, ktorý nám umožní transformovať naše ekonomiky takým spôsobom, aby nikto nebol daný bokom. Nemôže sa stať, že najchudobnejší ľudia budú tí, ktorí budú najviac doplácať práve na klimatické zmeny. A potom tretí pilier to je ten finančný a ten rozhodne o úspechu ekologického dohovoru. Podľa komisie si e, tento krok bude vyžadovať 260 e, miliard e, eur e, ročne ako investície a my preto požadujeme eh, 1,3 národného HDP investovaných práve do týchto oblastí znižovania e, uhlíkových emisí a tak ďalej. My nemôžeme bojovať proti e, klimatickým zmenám len sami ako Európa. Máme e, tú obchodnú politiku a tá je skôr príležitosťou, ako podporovať naše štandardy, čiže v sociálnej alebo trhovej, alebo teda pracovnej, pardon, alebo environmentálnej oblasti, ako ich podporovať na celom svete. Dnes teda vychádzame z očakávaní miliónov ľudí, ktorí dnes protestujú na uliciach proti klimatickým zmenám. Sú to milióny ľudí, ktorí ktorí sú pripravení na zmenu. My, sociálni demokrati, sme tiež pripravení na túto zmenu. Otázka je, či sú aj naši lídry pripravení, aj ostatné politické sily, či sú tiež pripravené na uh, tieto zmeny. Odpovedie musia byť je na to naozaj čas. Ďakujem. Ďakujem. V mene Renew Europe predseda Čološ. Nech sa páči, máte slova, pán predseda a pani predsednička, pán podpredseda, kolegovia. Ekologický dohovor je začiatok procesu, ktorý má dostať Európa na správnu cestu pri boji proti klimatickým zmenám, ale Eh, Uspejme len vtedy, keď zmeníme túto výzvu na príležitosť pre našich občanov a našu ekonomiku. Ak sa uberieme touto cestou, Renew Europe bude dôveryhodným, ale aj náročným partnerom. My sme viedli eh, v tejto výzve eh, dostať ekologický dohovor na vrchol našich priorít. Zelený dohovor nesmie skončiť, eh, ale musí skončiť eh, novými eh, výzvami pre spoločnosť. Musíme mobilizovať všetkých pre tento projekt. V prvom rade musíme ošartovať zmeny a na to musíme stanoviť úroveň ambícií na istú úroveň a musíme e, mať aj e, posúdenie vplyvov. E, po druhé, musíme si povedať, že dosiahnuť uhlíkovo neutrálnu ekonomiku bude veľmi ťažké. Bude si to žiadať obrovské investície, kreativitu a solidaritu s ľuďmi a s sektormi, ktoré sú konfrontované s najväčšími zmenami. Po tretie, dvojaký prístup k zelenej digitalizácii a technológii je pre pre nás veľmi náročný. Digitálne technológie e, sú vo vynimočnej pozícii, pretože môžu prispieť k zmierneniu klimatických zmien a môžu prispôsobiť sa týmto klimatickým zmenám mali by sme modernizovať naše tradičné nástroje. E, Kohesná politika a tradičná e, polnospodárska politika môžu pomôcť pri dosahovaní týchto ambícií. E, ekologický dohovor musí byť integrovaný do reforiem politik, ktoré už prebiehajú. Vážení kolegovia, máme tu pred sebou náročnú úlohu pre celú generáciu ľudí. Môže to priniesť príležitosť pre našu obnovu a E, znovu objavenie. E, nemáme iba stanovovať ambície, musíme nájsť aj praktické riešenia dosiahnutie týchto cieľov. Môžete si byť istí, že Renew Europe sú e, ochotní byť aktívnym členom pri dosahovaní tohto cieľa. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Lambert z mene Zelených. Ďakujem pekne. Sme radi, že nová komisia naozaj spravila e, z ekologických tém veľkú prioritu svojej agendy a že tu predstavujete aj dnes ten ekologický dohovor. Ste vo funkcii dva týždne a teda tento e, plán je zatiaľ taký skôr náčrt, čo je Pochopiteľné určite. Chcem sa spýtať, ako e, tento katalóg dobrých úmyslov sa potom pretaví do konkrétnych aktivít. My tu mám také štyri kritéria, podľa ktorých sa budeme správať v prípade tejto témy. Poprvé, Európska únia musí aktívne bojovať proti klimatickým zmenám. Doteraz tie e, záväzky EÚ sú nedostatočné a navyše sa ani poriadne nedodržiavajú. My chceme e, znižovať e, do roku 2030 naše emisie o 65% a pokiaľ ide o toto klimatické, tieto klimatické zmeny, o toto oteplovanie, to je vlastne iba jeden z prejavov, ako ľudia nerešpektujú reálne biologické fyzické e, obmedzenia, ktoré naša planéta má. Je to vôbec ohrozovanie de facto života na, na Zemi. Po tretie, treba, aby e, táto tranzícia bola naozaj solidárna, aby sa zároveň znižovali e, ekonomické a sociálne rozdiely medzi ľuďmi. Treba, aby sa výrobky, ktoré sú trvalo udržateľné, e, nestávali drahšími, napríklad aby boli dostupné ľuďom. E, ľudia, ktorí majú e, problémy s chudobou, s nerovnosťou, proste je ich veľmi veľa, je to neakceptovateľné a musíme túto skutočnosť vždy aj v tejto súvislosti e, pripomínať. A potom e, samozrejme táto tranzícia bude vytvárať nové pracovné povinnosti, e, teda pozície, pardon, ale samozrejme povedzme si rovno, že niektoré existujúce aj zaniknú. A treba samozrejme toto zohľadní. Máme na to istý fond vytvorený a to je taký prvý krok, ale my chceme celú e, daňovú filozofiu, dá sa povedať, zmeniť, pretože chceme aby e, neplatili za tú tranzíciu najviac e, ľudia, ktorí už robia environmentálne prospešné veci. Práve naopak. A potom na čo budeme e, rozpočet, e, alebo čas rozpočtu venovať týmto témam boja proti klimatickým zmenám, pokiaľ v iných častiach e, rozpočtu podporujeme naďalej negatívne klimatické javy. Čiže tu hovoríme o našich dotáciách v polnohospodárstve a takisto hovoríme o tej stratégii na podporu voľného obchodu, kde tovar cestuje e, z jedného kontinentu na druhý, proste nie je to v súlade s týmito vecami, vecami o ktorých tu teraz hovoríme. To sú proste jasné rozpory, ktoré treba pomenovať a treba s nimi e, niečo spraviť. A Samozrejme, tento dohovor nebude nikdy úspešný, pokiaľ e, nebude na prospech spoločnosti. Odkedy e, sme mali tú ekonomickú krízu, tak vieme, že finančný sektor vie e, konať naozaj veľmi predátorsky a dnes práve v oblastiach klimati- klímy, teda oteplovania, sa to opäť potvrdzuje. Už je to predsa niekoľko desaťročí, viac ako polstoročia, čo vedci opisujú tieto vzťahy medzi ľudskou činnosťou a medzi e, stavom planéty. Dnes e, je to 30 rokov, čo e, na samite v Riu Jacques Chirac hovoril, že náš dom horí a my sa pozeráme niekam inám. 20 rokov je to, čo sme mali prvú konferenciu OSN o klíme. Mali sme celé toto obdobie a naďalej, naďalej sa nám zvyšujú emisie skleníkových plynov a ešte dnes to platí. E, je to na škodu našej biodiverzity a samozrejme ten európsky spôsob života, ktorý vy chcete podporovať, e, ten by vyžadoval si e, v plnej realizácii 4 planéty, ale my máme iba jednu planétu, musíme sa o ňu starať a naše prežitie od nej závisí. Ďakujem pekne pán Sartona za skupinu ide. Mm, ďakujem veľmi pekne. Som tu nová, ale nikdy by som si nepredstavila, že dostanem dokumenty, keď sem príde a potom budem o nich hovoriť. Bolo by dobre dostať tie dokumenty aspoň hodinu predtým, aby som sa na ne mohla pozrieť. Ale nie, zrejme takto tu funguje demokracia v tejto inštitúcie. Je zrejme nepríjemné dávať opozícii dokumenty vopred, eh, dokumenty, o ktorých sa hovorí hovoríme o tom, čo máme dosť do roku 2050 klimatická neutralita v roku 2050, ale pozreli ste sa na sociálne a ekonomické dôsledky e, tohto cieľa. Ja chápem, že komisia e, potrebuje mať e, dobrý imič, aby vás ľudia mali radi a musia si vymýšľať dobré slogany a mota, aby ste boli obľúbení hovoríte o tom, že chcete podporovať eh, kvalitné potraviny, ale rozmýšľam, eh, či kvalitné potraviny sú to, čo sme videli v afrických pomračoch alebo v tunických potravinách. E, jednoducho sú to potraviny, ktoré majú naplňať isté normy a potom zrazu uzatvárate dohody, ktoré nedodržiavajú tieto normy. To isté platí pre plasty. Hovoríte o tom, že budeme bez plastov a pritom máte obchodné dohody s krajinami, kde znečistenie je obrovské. Hovorili ste o veciach, o baktériách, o batériách eh, z Európy, ale uvedomujete si, že 70% batérií je z Číny a z takýchto krajín. Potom ste hovorili o oceli a rozmýšľam, či je to tak, že niektoré krajiny chcú pretransformovať svoju výrobu na úkor všetkých e, európskych občanov. Ja nie som jediná, ktorá o tom rozmýšľať. Hovorili ste o investíciách e, tá miliard nasledujúcich e, desaťročiach, ale pritom vy skúmate každú bodku a čiarku, keď sa hovorí o rozpočte. Snažíte sa potlačiť rozpočty krajín keď sa snažia niečo dosiahnuť. Ja hovorím teraz o Taliansku, ale som si istá, že to platí pre všetky krajiny v Európskej únii. No a nakoniec e, sa mi zdá, že tu znova počujem iba o Junckerovom pláne. On hovoril o účinku multiplikátora že za každú investíciu dostaneme tisíc raz viac, ale to nie je tak. Mohli by ste aspoň raz hovoriť realisticky a mohli by ste aspoň raz prejsť nad ráme všetkých týchto sloganov. A ďakujem veľmi pekne a za EKR Lagutko. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, chcem povedať tri veci. Poprvé, stretávame sa vo výnimočných okolnostiach. Hovoríme o veľkých zmenách v našej klíme, v našej energetike, tak ako ich navrhuje komisia, pričom začala pracovať pred desetimi dňami. A predtým, ako sa vykonala implementácia existujúcich eh, klimatických eh, dôvod. To je veľmi ambiciozne, ale nie je to veľmi obozretné. To poprvé. Po druhé, v EKR sme dúfali, že nová komisia bude opatrnejšia než eh, tá, čo práve doslúžila, že bude viac spolupracovať s členskými štátmi a že bude eh, konať na základe zmluv. Ak si prečítate článok 15 napríklad zmluve je napísané, že Európska rada definuje politické smerovanie európskych politik. A Európska rada sa stretáva zajtra a bude hovoriť o klimatickej politike EÚ. Čiže prečo tu dnes vôbec e, sme? Dnes Komisia sa snaží prevziať na seba iniciatívu, chce zobrať iniciatívu členským štátom. Keď sa pozrieme e, dozadu, e, vidíme, že pred pár rokmi rada sa jednohlasne zhodla, že, člen, že ciele na rok 2030 budú nastavené po veľmi e, intenzívnych negociáciách a hovorí sa napríklad dnes o tom, že klimatická neutralita e, bude dosiahnutá do roku 2050 a o tom sa malo tiež e, teda rokovať podľa e, toho istého postupu. Členské štáty by nemali byť dávané bokom, pretože to je naozaj veľmi základná záležitosť. Bod číslo 3. V posledných mesiacoch sme počuli veľa o tom, že zelená vlna valcuje Európu a tak ďalej, ale všimli ste si, že keď e, e, táto vlna ide napríklad do pobalského regiónu, alebo keď cestuje po Dunaji, tak zase až takou veľkou vlnou to nie je. Proste my to vidíme v našom regióne, že to je veľmi otázna stratégia, ktorá skôr vytvára e, otázky, než by na ne odpovedala. Sú e, naozaj dosiahnutelné tie ciele, ktoré komisia predkladá a čo to spraví s našim priemyslom? predstavili ste ale si, alebo načrtli ste taký nejaký obraz raja, kto by nechcel žiť v raji, samozrejme, ale presvedčí to naozaj milióny Európanov. Ako nová komisia za 10 dní, odkedy vlastne začala pracovať, dokázala plne pochopiť, e, ako dramaticky by naše ekonomiky sa mohli na základe tohto ekologického dohovoru premeniť. Viete si predstaviť aj sociálne dôsledky, osobné tragédie, ktoré z tohto vyplynú? Ešte mám bod číslo 4, ten som pôvodne nechcel spomínať, ale aspoň stručne to načrtnem. Zemný plyn. E, vidíme, že E, zemný plyn bude súčasťou dekarbonizácie a zároveň sa zakazujú ďalšie investície do zemného plynu, tak e, to asi nesedí. Čiže vážená pani predsednička, to, ako pôjdeme smerom dopredu, to musí byť e, zrozumiteľné pre našich ľudí, musí to byť, musia, musia, to mať, musia mať voči tomu dôveru. V opačnom prípade ciele môžete mať, ale ciele a čísla nebudú nič znamenať, pokiaľ ich reálne nenaplníte. Keď sa to bude robiť iba silou, tak dôsledky dokonca môžu byť negatívne alebo veľmi negatívne. Ďakujem pekne. Ďalej za skupinu GUE pani predsednička Obry. Ďakujem pekne. Pán predseda, pani predsednička, dnešná rozpráva nie je rozprávou ako ktorákoľvek iná. Hovoríme naozaj o veľmi fundamentálnych otázkach prežitie ľudskej civilizácie v tej podobe, ktorú dnes e, poznáme. To nie sú iba nejaké stranické rozdiely. Komisia tu predložila svoj plán, ale povedzme rovno, že akékoľvek e, klimatické iniciatívy e, sú zbytočné, pokiaľ sa nerieši to hlavné, a to je ekonomický systém, ktorý ničí naše ekosystémy a ktorý e, zvyšuje nerovnosť. Máte tu nejaké návrhy, reforestácia, štátna pomoc, energetická účinnosť a tak ďalej. To ide dobrým smerom, ale váš plán je obmedzený, e, máte tam nezáväzné, nefinancované záväzky, alebo teda body, tak. A Máte tam všelijaké akčné plány, máte tam stratégie, e, ktoré tu oznamujete, ale málo sa tam navrhujú konkrétne legislatívne kroky. E, vieme, že práve tieto dnes potrebujeme na tejto planete. Máte tam rôzne rozpory, ktoré de facto tú celú vec e, rušia. Energetika, ako je možné zemný plyn e, um, zároveň nepodporovať a zároveň e, podporovať. Zároveň má byť efektívny, zároveň ho chcete e, teda postupne od neho odstúpiť. Ako napríklad v prípade polnohospodárstva chcete zároveň podporovať biopolnohospodárstvo a zároveň nie dramaticky reformovať spoločnú polnohospodárskú politiku. Čiže my potrebujeme aj daň na plasty, aj daň e, z paliv, e, z benzínu. E, vy chcete znižovať emisie skleníkových plynov o 50 dodržiavať Parížskú dohodu a čo je najhoršie pre našu skupinu, tento e, plán e, vynecháva e, ľudský rozmer tejto ekologickej tranzície. Ako ste sami povedali, práve najchudobnejší ľudia na to doplatia najviac a my chceme spravodlivú tranzíciu. V opačnom prípade to bude veľké zlíhanie. Toto je veľká politika a klimatickú krízu nikdy nevyriešime, ak pôjdeme proti ľuďom alebo ak ľudí prinútime zaplatiť tú najvyššiu cenu. Tak tak ako to spravil napríklad vo Francúzsku prezident eh, Macron ekologická tranzícia musí byť spravená v prospech a s európskym ľudom alebo eh, európskymi národmi. My potrebujeme sociálny, ekologický eh, ekologický dohovor, ktorý je väčší e, než čokoľvek, čo sme, pred, čo sme od vojny spravili. My tu máme taký protinávrh, ako GUE, sme pripravili takýto nový e, náš Green Deal, tam sú e, navrhnuté konkrétne opatrenia a my chceme, aby tento ekologický dohovor mm, záväzne hovoril o tom, že sa budú znižovať 80% do roku 2030 emisie skleníkových e, plynov a chceme, aby sme v roku 2050 mali zdroje energie na 100% obnoviteľné a e, takisto chceme e, vykonať veľké renovácie v hodnote 10, 10 milión eur v prospech práve ľudí, ktorí sú povedzme energeticky chudobní, ak môžem použiť tento výraz. Nesmieme už ďalej e, vychádzať z myšlienky voľného obchodovania, voľného obchodu, ale prejsť e, k e, solidárnemu protekcionizmu. Treba bojovať proti daňovým podvodom a ešte niektoré ďalšie návrhy máme my v tomto našom GUE návrhu. Toto presne od nás očakávajú aj naši ľudia, aj naša planéta. Toto je návrh do budúcnosti, a kým uverejníte definitívne stratégiu Európskej únie, ešte sú tu 3 mesiace, Európsky parlament bude aktívne konať a budeme požadovať, aby komisia e, bola ambicioznejšia než je teraz, aby sme konečne zmenili nie planetu, ale systém, v ktorom fungujeme. Ďakujem pekne. Ďakujem za nezaradených ďalej poslanec, poslankyňa Evy. Ďakujem pekne, vážená pani e, predsednička komisie tie ciele, pokiaľ ide rok 2050, sú veľmi pozitívne. Dobre, že tam máte isté návrhy, podporujete tú cirkulárnu ekonomiku, ale sú tu aj isté e, otázky, napríklad finančné zdroje, tie získame kde, ak chceme vykonať túto ekologickú tranzíciu. Európska komisia hovorí, že potrebujeme toľko toľko peňazí ročne až do roku 2030 a potom dvor auditorov napríklad nedávno vyhlásil, že potrebujeme ešte viac peňazí, ešte väčší objem do roku 2030, eh, viac než uvádza komisia, pokiaľ teda naše ciele chceme eh, splniť. A proste eh, sme veľmi ďaleko od toho, kde by sme mali, mať, mali byť. Je to veľká výzva, je to ako keby ste chceli dať prvýkrát človeka na mesiac a ak to chcete dosiahnuť naozaj zdroje, na to budú potrebné a treba ich aj vyčleniť. Chceme byť ambiciozní, chceme povedať proti plastom a tak ďalej, to je všetko pekné, ale nestačí to. A nehovoríme tu iba o nejakých pakových efektoch, to nám napríklad spomínal pán Juncker v jeho eh, pláne, eh, sluboval teda aspoň, eh, realita možno nebola úplne taká, takže ako to bude s tou realitou, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám. Zelené investície, tie majú byť uvedené aj v pakt rastu a stability. Je to esenciálna záležitosť, nemôžeme už dávať ďalej. Bokom ďakujem pekne, ďalej pán Piper. Ďakujem pekne, ja by som rád uvítal tento návrh ambicioznejších klimatických cieľov, energetická transformácia, ak sa to vydarí, aj úsporne, tak má Európa dobré šance eh, obstáť. Je však dôležité, aby komisia podporila hodnotenie dopadov eh, týchto ambicioznejších cieľov. Predpokladom pre transformáciu v sektore energetiky um, okrem obnoviteľných zdrojov energie taktiež je neobmedzená priateľnosť zemného plynu. Ako záchytnej technológie to potrebujeme nielen na ako efektnú technológiu, ale vyžaduje si to taktiež dostatočne rozšírené siete pre veternú energetiku a solárnu energetiku. Ďalej po tretie bude dôležité, aby sme obrovské množstva ekologického eh, prúdu hm, mohli dovážať, eh, aby sme vyrokovali e, dohody s krajinami, ktoré takýto e, brud produkujú. Musí e, to byť kľúčovou súčasťou taktiež politiky sudectva Európskej únie a táto transformácia po štvrté musí tiež byť ekonomické trhovo, trhovo neutrálne. To znamená, že v ETS je treba prenášať náklady aj na budovy, taktiež je treba, aby sme si uvedomili, že efektívnejšie a úspornejšie dieslové auto je dnes ekologickejšie ako elektrovozidlo, ale o tom musí rozhodnúť e, trh a nie legislatíva. Toto všetko si musím uvedomiť. Teším sa na zaujímavú diskusiu. Thank you for one and a half minutes, Madam Dali. Pani Dali, nech sa páči. Ďakujem. Pani predsednička von der Leyen, vážený pán podpredseda Timmermans, najbližších rokoch e, musíme pripraviť nový ekonomický model, v rámci ktorého budeme potom fungovať. A ekologický dohovor môže byť priemyselnou revolúciou, ktorá e, dáva na prvé miesto sociálne práva, práva pracujúcich, trvalú udržateľnosť a konkurencieschopnosť nášho priemyslu. Akýkoľvek plán, ktorý je seriózny, ktorý chce mať konkrétne výsledky, musí mať so sebou aj, alebo, spolu, alebo musí spolu e, ruka v ruke s konkrétnymi záväznými cieľmi. Už e, nemôžeme ísť tou cestou ako nakedy, že sa to posúvalo, že to iba spomínalo, hovorilo, ani sa potom e, nerobilo. Potrebujeme konkrétne záväzné cieľe na rok 2030 a takisto zvážiť aj e, dočasný alebo taký, taký strednodobý cieľ do roku 2040, čo by bol teda na ceste medzi 30 a 50 treba jasne povedať, ktorým smerom chceme ísť a ako to presne chceme e, dosiahnuť. A žiadne priemysel by sa nemal schovávať za nejaké medzinárodné mechanizmy len preto, aby sa tie aktivity presunuli na neskôr. Všetky e, sektory musia k tomu prispieť a to sa týka aj e, zasielania a letectva. Akékoľvek dotácie pre fosílne paliva treba ukončiť. Potrebujeme investície do čistejších technológií vo všetkých sektoroch, vo všetkých oblastiach. Potrebujeme nové spôsoby, ako e, vygenerovať peniaze pre tieto investície. Musíme diskutovať o tom, ako najlepšie mobilizovať verejné aj súkromné peniaze tak, aby správne projekty e, boli pripravené a spustené a aby aj naši zamestnanci boli na túto tranzíciu pripravení. Sme presvedčení, že e, ekologický dohovor má istý e, potenciál stať sa hlavnou značkou tejto komisie a sme pripravení spoločne s vami aj v sociálnej, ekonomickej, aj environmentálnej oblasti dosahovať e, dobré výsledky. Ďakujem pekne, je tu modrá karta, respektíve viaceré žiadosti, ale vraj e, to nestíhame, tak sa ospravedlňujem. Ďalej vystúpi a poprosím, dodržiavajte čas, ktorý máte vyhradený. Poslanec Kanfan, ďakujem pekne. E, pani predsedajúca, aj pani predsednička, som hrdý na to, že som Európan a to vďaka vám, pretože ste za isté dní e, pripravili najväčší e, plán ekologickej tranzície pre celý kontinent. USA odstúpili od Parískej dohody a my naopak sme ambicioznejší ako kedykoľvek predtým. Renew vždy budeme stať eh, po vašom boku. Chceme, aby sa tieto zmeny udiali. Samozrejme, nebudú z večera do rana, ale potrebujeme, eh, potrebujeme ich, ak chceme, aby sme dosiahli tie ciele, cieľe ktoré máme vytýčené, teda eh, uhlíková neutralita do roku 2050. Sme mimoriadne spokojní s tým, že máme tu zákon o klíme, ale takisto aj požiadavku konkrétnej konkrétne čísla pre rok 2030. My chceme znižiť naše emisie spôsobom právne záväzným Ehm, do roku 2030 minimálne o 55%. A potom teší nás, že meníte aj pravidla, pokiaľ ide o mm, dohody o obchode. Ehm, čiže ponovom už Európska únia nebude ehm, podpisovať dohody o obchode, o voľnom obchode bez toho, aby tam bola záväzná doložka, že jednotlivé strany, jednotlivé aktéry alebo zmluvné strany podporujú a podpísali, ratifikovať Parísku dohodu. Ďakujem pekne ďalej pani Tusan. Ďakujem pekne pani predsednička komisie. To, čo, ste, e, čo tu dnes navrhujete, by pred 20 rokmi bolo veľmi zaujímavé, ale už sme v roku 2019 a e, čaká nás tu katastrofa. My chceme znižovať emisie skleníkových plynov od roku 2030 30, ale výraznejšie, nie iba o tých 50 či 55 e, rešpektovať Parížskú dohodu, to je minimum. My potrebujeme e, ambicioznejší e, dohovor, ten, ktorý nepodporuje už e, uhlie, ktoré tieto firmy odstavuje. Máme tu hrozby pre našu budúcnosť. Vy tu hovoríte o investíciách, ale my tieto investície potrebujeme na úrovni biliónov alebo biliónov ročne, čiže tá suma reálna je oveľa väčšia, než ako tu navrhujete vy. E, samozrejme, treba riediť, e, riediť nadnárodné spoločnosti, banky alebo nejako s nimi pracovať, e, čo je pravda, ale ekologický dohovor musí byť zmenať paradigmy, nie iba nejaká evolúcia. Treba pochopiť, že hospodárstvo nie je na prvom meste pred zákonmi prírody. My chceme sa prispôsobiť tej situácii, ktorá momentálne je a potrebujeme záväzné kroky tak, aby konečne členské štáty e, rešpektovali svoje e, záväzky v tejto oblasti. E, už nie je čas, čas alebo potenciál nejakým spôsobom zlyhávať. Ďakujem pekne, naozaj poprosím, dodržiavajte ten čas. Ďalej dve minúty, pán Borkia. Eh, eh, Ďakujem, pani predsedajúca. Pani von der Leyen, som musel povedať ešte predtým, ako odišla, niečo konkrétne, niečo osobné, ale súhlasil som len s časťou jej prezentácie, s malou časťou. V každom prípade tí, ktorí si myslia, e, že je prestor zlepšovať, e, chcú sa sústrediť len na to, e, kde je na mieste kritika. Ale ja sa chcem opýtať, kde nájdeme peniaze ako je to s Junckerovým plánom. Ja chcem byť propagátorom nie tých hlavných investícií, veľkých investícií, ale chcem hovoriť mene občanov firiem, ktoré sa veľmi obávajú v dôsledku tohto ekologického dohovoru. Tieto obavy súvisia s tým, že by sa to malo počítať v dlhodobom meradle náklady, ktoré sú s tým spojené. Nemali by sme zohľadňovať len krátkodobé náklady, tak aby sme uspokojili verejnú mienku, alebo aby sme presadili prísnejšie štandardy ehm, a normy pre európske firmy. Napríklad čínska oceľ, ako to zapadá do konceptu ekologického dohovoru, bude to vystavené sankciám alebo bude to znamenať, e, že náš e, ocelársky priemysel bude úplne ponorený. Ak konkurenceschopnosť e, nie je vážnym problémom pre naše podniky, ktoré sú vystavené veľmi ostrej medzinárodnej konkurencii, ak teda nejde o schopnosť, tak ako to vyzerá s pracovnými miestami? Sú to problémy presúvania výroby našich firiem, ktoré sa rozhodli produkovať inde, v iných regiónoch, kde sú pravidla menej prísne. Ja sa obávam, že sa budú sťahovať peniaze aj z polnospodárstva, z koheznej politiky. Neviem, či nám to však pomôže, ak naše firmy e, uzavrú činnosť a presunú sa inám. Prepačte, musím vám odňať mikrofón. Máme málo času. Neviem, prečo ja mám vždy e, povinnosť informovať e, o nedostatku času. Máme 20 kolegov, ktorí sa hlasia do aj. A ak pôjdeme takýmto tempom ako doteraz, bude veľmi ťažké vôbec e, dať komukoľvek slovo v rámci aj Teda tí, ktorí dostanete slovo, prosím láskavo, sa držte vymedzeného času. Po 5 sekundách vás upozorním a potom vám musím odneť mikrofón. Teraz na minútu dostáva slovo pán Mondra. Ja začnem rečnícky. Prečo komisia programe zvoláva Európsky parlament a nezverejní to na tlačovej konferencii, tak ako zvyčajne. Zrejme to nebude kvôli uhlíkovej stope, pretože kvôli týmto dvom hodinám sme vlastne ešte zvýšili uhlíkovú stopu, keďže za to zlietli z celej Európy. Je to zjavne kvôli tomu, že ten program je radikálny, má to názov eh, ekologický údel, ale v skutočnosti je to zelená revolúcia. My sme konzervatívni, a revolúciám neveríme. Áno, chceme sa správať k planete zodpovedne, chceme chrániť prírodu, nemáme to ako svoju povinnosť, ale nesmie byť cenou ani znásilnenie procedúr, keď jedni budú valcovať druhých a nesmie to byť ani v podobe neprimeraných nákladov, ktoré budú mať za následok len to, že príde ďalšia revolúcia, keď vlastne nám zmetie to, čo máme najcenejšie, a tie priateľskú spoluprácu Európskych národov a slobodu. Green Deal, tento dohovor nesmie byť novým komunistickým manifestom, tentokrát v zelenej podobe a v zelenej farbe. Ďakujeme pekne. Teraz na minútu. Pani Modich. Ďakujem, pani predsedajúca. E, priatelia konzervatívci e, môžu byť úplne kľudní, ani zďaleka a tento návrh nie je revolučný žiaľ. E, boj proti klimatickým zmenám vlastne je v podstate jednoduchý. Je treba znižovať emisie, je treba podporiť investície a, a to tak, aby to prebehlo sociálne spravodlivo. Je tu mnoho dobrých e, návrhov v tom, čo prekladáte, ale stačí to tak, aby do roku 2050 sme splnili cieľ uhlíkovej neutrality. Je treba, aby do roku 2030 sme splnili ciele a aby boli ciele dostatočne ambiciozne. Práve sme zverejnili, e, teda prijali rozhodnutie, že ide o klimatickú núdzu a vy vlastne predkladáte návrhy, ktoré sú pod úrovňou vedeckých hodnotení. To je predsa neuveriteľné. Je treba, aby tie cieľe znižovania emisí boli minimálne na úrovni 65%, aby sme boli na bezpečnej pozícii. A je okrem toho škandalozne, že nie je tu dostatočná podpora uhlíkovo neutrálnych eh, modelov. Toto všetko musí byť obsiahnuté v pláne tak, aby sa táto uhlíková neutralita dosiahla. Ďakujeme pekne. Teraz na minútu pán Korál. Ďakujem. Musím sa priznať, eh, že v tejto prezentácii vidíme aj pozitívne prvky, ale ešte stále mám mnoho pochybností o zrealizovateľnosti vášho ambiciozneho programu. Bude si to vyžadovať obrovský rozpočet, aby sme naplnili ciele, ktoré tu popisujete a vieme, že nie všetky členské štáty to podporujú. Tak ako ste informovali, musíme zabrániť obrovským nákladom nečinnosti. Vieme, že nemáme žiadnu inú možnosť a musíme sa do toho ponoriť už hneď teraz zachovanie našej planéty, zachovanie podmienok na trhu práce e, sú kľúčové. Na to musíme investovať do výskumu, musíme zjednodušiť legislatívu, aby sa e, sprístupnilo financovanie, je treba podporovať transparentnejší dialog s občanmi a musíme venovať osobitnú pozornosť najchudobnejším regiónom nášho kontinentu. V priebehu poslednej plenárnej schôdze sme vyhlásili e, klimatickú a ekologickú núdzovú situáciu to bol zúfalý krok eh, na upozornenie na tú situáciu. Už nestačia len slovám, potrebujeme teraz eh, konať eh, a, a to okamžite. Ďakujeme pekne, pán Marinesku, teraz na minútu a pol. Ďakujem, pán popredseda komisie. Tento návrh, ktorý predkladáte, si ceníme Chcem sa opýtať, či ste v príprave tohto návrhu oslovili všetky generálne riaditeľstva v komisii, tak aby sa v tomto návrhu vychádzalo z nejakých reálnych eh, poznatkov. Máte legislatívny program a je, ten je dobrý. Chcel by som vás požiadať, aby ste možno ho trošku ešte doladili v najbližšom období a aby ste zvážili, či vaše návrhy sú skoordinované v jednotlivých sektoroch, tak aby sme nespôsobili problémy v jednej oblasti tým, že sa bude schvalovať legislatíva v inej oblasti. Dúfam, že všetky tieto návrhy budú vychádzať z hodnotenia dopadov, že budú podložené aj čo sa týka klimatických zmien, ale aj čo sa týka dopadu na zamestnanosť a konkurencieschopnosť. Dúfam, že všetky tieto návrhy budú vychádzať z úzkých konzultácií s priemyslom, s firmami a že sa budú opierať e, o technológie, ktoré sú k dispozícii a ktoré sú zrealizovateľné. Dúfam, že príjmete opatrenia, ktoré sa týkajú využívania horizontu tohto programu Horizon 2000 e, využíme na 100% túto možnosť, aby sme inovovali a aby sme nepodkopávali e, výskum. A takým spôsobom dosiahneme úspech tiež vás tým požiadať, aby ste tiež zohľadnili globálny aspekt. Ďakujem. Musíme byť férovi k všetkým. Teraz na minútu pán Ertuk. Ďakujem. Vážny pán popredseda komisie, najskôr by som sa rád poďakoval priamo vám, pán Timmermans, za vynaložené úsilie v posledných týždňoch. A chcel by som pri tejto príležitosti kolegovia tiež vyzvať nás všetkých, a zúrazňujem nás všetkých, aby sme spravili e, tohto dohovoru naozaj nový ekologický dohovor. Nepozerajme sa späť. V 30. rokoch e, nový dohovor Spojených štátov amerických a potom ďalšie požiadavky, ktoré sa týkali ekonomiky v Európe, vytvorili sa pracovné miesta, zajistil sa rast a sociálna spravodlivosť. To je to, čo musíme zopakovať e, v tomto prípade naše investície do nových ekologických technológií, ako napríklad produkcia batérií, alebo eh, vodíkových eh, technológií. To si bude vyžadovať európske investície do modernej infraštruktúry pre ekologickú energiu a dopravu, či už vo veľkých mestách alebo v malých dedinách. A práve takýmto spôsobom musíme konať spoločne. Ešte raz veľa vďaka, pán Timmermans. Ďakujeme pekne. Na minútu, pán Davis. Pani predsedajúca, vážny pán komisár, musím zdôrazniť, že je veľmi dôležité, aby tento dohovor bol aj modrastý. Nesmieme zabúdať na naše moria. E, otrávili sme Balcké more, príliš veľa lovíme v stredozemnom mori, vyhlásime e, chránené územia v moriach a potom vlastne vôbec nechránime. Niekedy to, čo sa vyhodí, vylovené, e, ide vo väčšom objeme ako to, čo sa môže vyloviť, ale môžeme to všetko nahradiť aj úspechom. Nemôžeme zastaviť prílišné lovenie tým, že budeme pokračovať tak, ako doteraz môžeme e, obnoviť diverzitu, môžeme taktiež budovať e, e, stavy rýb tým, že uprednostníme uzrateľnosť a tým pádom budeme úspešní v globálnych rokovaniach tým, že budeme presadzovať tieto pozitívne normy celosvetovo. Teda vážny pán popredseda komisie, je pred nami mnoho ekologických bitiek. V tejto bitke však môžeme vyhrať. Preto vás prosím, chopte sa tejto príležitosti. Máte príležitosť úplne transformovať stav našich morí a skutočne zmeniť veci k lepšiemu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz na minútu a pol dostáva slovo pán Buchajt. Ďakujem. Áno, dávate väčší pozor. Ďakujem za upozornenie. Neskôr na minútu dostáva slovo pán Ninisto. Ďakujem za upozornenie, ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, klimatická núdza je vyhlásená. Ľudia v uliciach žiadajú od nás konkrétne kroky a z tohto vychádzame v tejto dnešnej rozprave. Chcel by som oceniť úsilie komisie. Ja ako bývalý minister pre životné prostredie eh, som mal dočinenie s mnohými komisiami a toto je prvá komisia, ktorá vníma túto situáciu ako skutočnú núdzovú a akútnu, ale je treba, aby kroky, ktoré sa prijímajú, boli rozhodné a rázne. A preto tento nový dohovor je plný slubov, ale nevieme, či sú reálne. Je komisia ochotná navýšiť ciele do roka 2030 aspoň na 55%, tak aby sa to posunulo aspoň o niečo bližšie k parížským cieľom, alebo dokonca ešte vyššie? Alebo chcete zreformovať systém ETS? Ste pripravení to urobiť? Ste pripravení zvýšiť ciele energetickej efektivnosti a obnoviteľných zdrojov, pretože ide tu predovšetkým o energiu v tejto transformácii. 75% našich emisí je práve práve z energie. Musíme teda tento sektor zmeniť. My sme ochotní s vami spolupracovať, my zelení, ale vyžaduje si to konkrétne, rázne, rozhodné kroky a to okamžite. Veľa šťastia. Ďakujeme. Teraz na minútu a pol dostáva slovo pán Buchajt. Ďakujem kolegyne, kolegovia. Európsky ekologický dohovor e, sa spustil troma prísľubmi. Jednak znižovanie emisí, e, ďalej v druhom rade vytváranie pracovných miest a po tretie zlepšenie kvality života znižovanie emisí, to je veľmi vznešený cieľ, ale Európska únia samotná nezastaví zmenu klímy. 10 emisí sa produkuje v EÚ celosvetovo. Len ak sa spustí 300 nových eh, uholných elektrární v Číne, tým pádom všetky naše krvopotné úspory v EÚ vlastne sa tým úplne negujú. Opatrenia eh, tohto ekologického dohovoru, či budú naozaj prospešné pre klímu, to je vo hviezdach. V každom prípade teraz je istá len jedna vec a síce ďalšie zaťaženie a zhoršenie pozície našich občanov tiež je e, istý výrazný zásah pre automobilový priemysel v Nemecku. Napríklad e, v Audi e, do roku 2025 je naplánovaných zrušených viac ako 9000 pracovných miest. Európska únia už tak či tak smeruje k recesii, k úpadku. Tento ekologický dohovor eh, spôsobuje vážená pani neprítomná pracička komisie eh, ďalšou prekážkou musíme úplne zmeniť mentalitu, musíme podporovať slobodu namiesto dotácií, vyžaduje si to jasné rámcové podmienky, predvydateľnosť a právnu istotu. To znamená tiež, kolegyne, kolegovia, skutočné dodržiavanie tých pôvodných požadovaných eh, mechanizmov technologickej neutrality eh, v rámci dopravy Konečne sa vzdajte týchto fantasmagorických návrhov a prenechajte všetkým priestor rozhodnúť sa tak, ako si sami zvolia. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pán Fioky. Vážená pani popredsednička Megines, vážená pani neprítomná predsednička komisie von der Leyen, dúfam, že to nie je znakom e, smerovania do budúcna, že e, pani von der Leyen e, si bude myslieť, že nemusí počúvať demokraticky zvolený Európsky parlament v rozprave Ďakujem, priatelia. Chcel by som povedať, že na 110% podporujeme tento nový ekologický dohovor, ale mám dve e, veľmi jasné požiadavky na adresu neprítomnej predsedničky komisie a síce prinúte USA, Indiu a Čínu, aby sa držali tohto našho smerovania. Inak totiž náš nový ekologický dohovor bude úplne zbytočný, bude na nič a bude kontraproduktívny. A po druhé, Keď vytvárate operatívne plány na splnenie cieľov, tak postavte podnikateľov, firmy a pracovné miesta na e, prvú priečku v rámci priority. Nechceme totiž, aby sa priemysel presunul do Afriky, do Turecka, do USA. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ďakujeme. Na minútu pán Botenga je ďalší rečník. Ďakujem, hovoríte o ambíciách, ale zároveň v tomto pláne vidím, že eh, sklamete mnohých Lizet, konkrétne eh, sklamete. Lizet začala pracovať v 15 rokoch a teraz má eh, dôchodok len niečo viac ako 500 eur. A čo navrhujete na 5. strane? Na strane číslo 5 navrhujete navýšiť uhlíkovú daň na európskej úrovni. Je to nepripustné práve e, táto daň z uhlíka. To je niečo, proti čomu protestovali e, žlté vesty vo Francúzsku, Belgicku a India. To je nepripustné. Dnes e, máme 125 miliónov Európanov, ktorí žijú v chudobe, v energetickej chudobe. Oni nedokážu si vykúriť svoje byt, nemôžu žiť dôstojne, nemôžu si zasvietiť tak, ako potrebujú. To je predsa nepripustné, aby ľudia museli platiť za túto ekologickú formu dohovoru a ďalej. Apolín a jej musíme prejaviť podporu, je to študentka ktorá každý týždeň, každý mesiac protestuje v uliciach, žiada radikálne opatrenia. Vy hovoríte o verejných investíciách, ale nie ste schopní zastaviť eh, túto politiku úspor. Teda aj eh, ich sklamete. A tiež eh, nechcete zreformovať systém ETS. Ako ste ochotní to vysvetliť? Ďakujeme pekne. Ďalej, pán Nikolaj Alevanoš. Se periodo σφοδρών ανταγωνισμών ανάμεσα σε υπεριαλιστικά v období eh, vážnej konkurencie medzi Európskou úniou, eh, USA, eh, Ruskom, energetickými gigantmi, je jasné, že ekologický dohovor sa používa ako výhovorka na to, aby sa dali veľké peniaze niektorým skupinám, ktoré medzi sebou súťažia. Európska únia odmenuje veľkých znečisťovateľov v hodnote až 10 biliónov eur do roku 2030, zatiaľ čo e, trestá chudobné e, rodiny a požia pritom nebezpečnú doktrínu osobnej zodpovednosti. Skutočné obavy ľudí nemajú nič e, spoločné s vývozom znečistených materiálov, s vývozom odpadu do tretich krajín. Je to iba recyklácia problémov. Kapitalisti sa iba naháňajú za najväčším ziskom a e, takto ničie životné prostredie. Iba centrálne plánovaná ekonomika bez imperialistických e, vojen a vykoristovanie môže zabezpečiť čisté životné prostredie a zdravie ľudí. 1,5 minúty pani Monsera. Ďakujem pekne, ak budeme dnes lídrom proti klimatickým zmenám. E, vo svete je to práve vďaka strane EPP. E Máme tu kolegu Ariasa Kanetého, ktorý bol e, komisárom a mnohí ďalší. Musíme potom samozrejme žiadať, aby ostatné svetové regióny postupovali podobne ako my. Chceme mať čistú planetu, zdravú planetu a myslím, že Európa ukazuje svetu, že sa má pridať k tomuto boju proti klimatickým zmenám. Najlepšie, keď to e, spravíme práve týmto spôsobom s Ursulou von der Leyen a ekologickým dohovorom, ale e, nejaké krajne pravicové e, popieranie alebo naopak krajne e, lavicový hysterizmus, hysteria, jedno aj druhé nesprávne. Vždy musíme bojovať proti klimatickým zmenám ruka v ruke s hospodárským rastom, s podporou mm, produktívnych sektorov s podporou našich zamestnancov, občanov, či sú to farmári, rybári, polnospodári, zamestnanci, to sú tí, ktorí najviac e, budú e, zasiahnutí touto tranzíciou a práve preto musíme ich podporovať, musíme dať všetky zdroje, všetky nástroje, či už ekonomické, sociálne, právne, e, edukatívne, akékoľvek, aby nikto nebol e, daný bokom. A potom e, mladí ľudia. Chcem vám povedať, e, e vždy práve EPP, práve ľudovci budú e, vašou najlepšou voľbou do budúcna, pretože my sme vždy boli lídrami tých veľkých transformácií v dejinách Európy. Ďakujem. Na jednu minútu pani e, Frica. Ďakujem veľmi pekne. Práve som sa vrátila z Madridu, kde ľudia rokujú o našej budúcnosti a chcela by som, aby Európska únia, Európa sa stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na e, miestnej, regionálnej, na národnej úrovni e, treba sa snažiť dosiahnuť tento cieľ. My sa musíme tu v Európe musíme snažiť dosiahnuť zmenu ekonomickú, sociálnu, environmentálnu, ale to musí byť e, spravodlivé, E, všetci musíme mať rovnaké podmienky. E, vo Švedsku máme e, environmentálnu legislatívu, aj vo Fínsku je vláda, ktorá sa tým zaoberá. Jednoducho je čas, aby Európa, Európska únia urobila to istá. Musíme mať zelené pracovné miesta, zelený rast a k tomu by nám mala pomáhať ekologický dohovor. To je budúca pre naše deti a pre naše vnúčata. Ďakujem veľmi pekne. Teraz na jednu minútu pani Čech ďakujem veľmi pekne a ďakujem tiež veľmi pekne za eh, toto veľmi slobné oznámenie od komisie. Vyzerá to tak, že po toľkých generáciách konečne máme e, komisiu, ktorá sa stará o našu budúcnosť a ktorej záleží na našej budúcnosti. Neviem sa e, dočkať už týchto ambicioznych plánov a našej legislatívy, pretože my máme pred sebou veľmi e, dlhú cestu, aby sme dosiahli cieľ ekologického dohovoru. Nebude to jednoduché. Komisia je pripravená a tento parlament je určite pripravený. Renew Europe je tiež pripravená, ale dívam sa na radu, aj vy ste už pripravení, pre pretože v tejto chvíli máme stále tri členské štáty, ktoré blokujú cieľ eh, ekologické neutrality vrátane mojej krajiny Maďarska. Mm. Nie sme si istí, či sa nám podarí robiť všetko preto, aby sme dosiahli tento ambiciozný cieľ a to je veľké sklamanie. Eh, klimatické aktivity sa nesmú stať rukojemníkov kompromisom. Musíme naplniť bezpečnú budúcnosť pre všetkých. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Gíkol, jednu minútu. Ďakujem. Dnes som naozaj rád Európanom. Je to dobrý deň, pretože paralelne s klimatickou konferenciou v Paríži máme ambiciozný program komisie. Je to dobré a správne, aby sme sa nenechali vtlačiť do e, nejakých e, medzi. E, musíme mať konkurencieschopnosť, inovácie. Toto všetko sa musíme snažiť dosiahnuť a nie opak. Nesmieme sa nechať brzdiť zistiť. Ehm, my máme pre sebou túto agendu a je eh, správne, že potrebujeme silné energetické dane, ale eh, vzhľadom na eh, obrovské nerovnosti v našej spoločnosti musia príjmy z týchto daní byť zaplatené opäť našim občanom a občianka, pretože naši občania z toho inak nebudú mať nič tento sociálny aspekt chýba e, v návrhu. E, inak vnímame ten návrh konštruktívne e, v obchodnej politike, polnospodárskej politike, chemickej politike. Treba tiež všetko toto zobrať do úvahy, ale začneme hlavne už konečne konať. Ďakujem veľmi pekne a teraz veľmi tu Michel Žuvan. Ďakujem pekne, dobrý deň kolegovia. Naozaj je, eh, je to dôležitý moment poprvýkrát v dejinách nášho parlamentu. Naše ekonomické a politické voľby eh, majú ísť bokom a na prvé eh, miesto sa dáva ekológia, čiže to je pozorodné, pretože máme tu aj iné témy znečistenie vzduchu, znečistenie e, vody, ehm, dohody voľného obchodu sú tiež veľké výzvy, ale e, aj e, vymieranie diverzity počty ľudských spoločností, to je možno ešte väčší problém než vymieranie alebo koniec diverzity a biodiverzity zvierat alebo rastlín. E, iba človek dokáže čeliť týmto výzvam a treba e, povedať, že iba e, národ, ktorý dokáže si stražiť svoje hranice, ktorý dokáže stražiť si aj identitu svojho ľudu, iba ten dokáže čeliť aj týmto výzvam. A my chceme e, našu krajinu odovzdať krajšiu, lepšiu našim ďalším e, generáciám a reagovať aj na ekologické výzvy. A preto musíme byť, e, dávať veľký pozor do budúcna. Poprvé, pokiaľ ide o tieto všetky legislatívy a regulácie, aby nešli zase proti malým a stredným podnikom, tak ako vždy, ktoré sú práve tie, ktoré vytvárajú väčšinu ekonomické aktivity v našich krajinách a aby to zase nebolo znovu len na prospech veľkých nadnárodných korporácií, aby za týmto ekologickým dohovorom skutočnosti e, nebola schovaná uniformizácia e, toho, ako sa veci robia v našich krajinách, e, ktorou sa ničia tradície, rozmanitosť toho, ako rôzne veci v rôznych krajinách, v rôznych kultúrach robíme. robíme pardon. A samozrejme potom je tu otázka nukleárna. E, civilná nukleárna otázka a vojenská nukleárna otázka, tie sú navzájom veľmi intimne e, prepojené. To súčasť našej stratégie do budúcna a aj celkovo európskej e, obrany. A my chceme, aby to, čo bolo dôležité, bolo aj požadované zo strany legislatívy. Ďakujem pekne ďalej, pán, pán Obertveld. Ďakujem, pani predsednička, kolegovia dívame sa do budúcnosti. Musíme začať už konečne konať, ale čo musíme predovšetkým dnes urobiť, je hľadať praktické realizovateľné riešenia, ktoré sa dajú financovať. Áno, odprezentovali ste integrovaný plán, to je pozitívne týka sa klímy, ekonomiky, podnikateľstva. To všetko je e, začlenené do tohto plánu. Hovorili ste aj o behovom hospodárstve, ale myslím si, že tu chyba jedna vec a to je financovanie. Treba mať e, jasný finančný základ. A sú tu dve rizika ak sa nenajdú tie finančné prostriedky. Poprvé, nebudeme môcť dosiahnuť naše cieľe a potom je tu riziko, že Eh, prídete o dôveru občanov. 10%, ani nie 10% emisí CO2 pochádzajú z Európy. A na to často zabodame. Eh, chcete byť veľmi politická komisia, tak prosím vás, zapracujte to do svojej geopolitickej misie. Ďakujem veľmi pekne teraz na eh, jednu minútu pán Deň Ďoši. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, som naozaj rád, že sa teraz venujeme e, jednej z najväčších výzieb a že sa klimatické zmeny stali jednou z hlavných priorít novej komisie a že sa tu rozprávanie o ekologickom dohovore. Nie je pochyb o tom, že Európa v tejto rozprave musí viesť a to celý svet musí stanoviť ambiciozne ciele, ale musia byť realistické, musia byť merateľné a takisto musia byť dosiahnutelné. A nie do roku 2050 90, ale o mnoho skôr, pokiaľ je to možné, do konca volebného obdobia komisie. Takže by som rád videl nejaké priebežné ciele, eh, tak aby komisia bola zodpovedná za ciele, ktoré si stanovila. Takisto musíme povedať, že sme prišli o celé 10 ročie, keď celosvetové finančné trhy mali dostatok likvidity, dostatok finančných prostriedkov. Musíme si stanoviť tieto operatívne ciele a tie operatívne programy do ktorých budeme môcť investovať, a tak aby sme naozaj dosiahli výsledky budúcnosti. Pán Linz, na jednu minútu. Pani podpredsednička, vážení kolegovia, môžeme byť hrdí. Dnes tu máme pred sebou ambiciózny plán pre neutrálnu Európu do roku 2050, ale pri tých ambíciách nesmieme e, zabúdať ani meniť už dohodnuté ciele. E, bezpečnosť plánov je mimoriadne dôležitá pre našu angažovanosť, e, takisto pre priemyselné sektory a technológie. Emisie sú mimoriadne dôležité dôležité, musí dojsť zniženiu emisí, eh, ale musíme eh, optimálne využiť aj možnosti eh, uskladňovania týchto emisí. Preto treba mať návrhy aj pre novú, nové technológie, nové možnosti skladovania týchto emisí. pozitívne je to, čo prináša tento dohovor, ale musíme mať konkrétny a presný dohovor, aby sme e, neurobili e, zlé rozhodnutia, pokiaľ ide o ochranu rastlín. ďakujem pekne pani Bonafé. E, ďakujem veľmi pekne pani predsednička, pán podpredseda Timmermans. V Bíre socialistickej skupiny e, máme ľudí, ktorí sa práve vrátili z Madridu, kde prebieha COP25 e, ľudia zliadajú k nám, e, zliadajú k Európe a vidia ekologický dohovor. Nie sú to iba mladí ľudia, ktorí demonstrujú, ktorí chcú čistejšiu planetu, chcú planetu, o ktorú sa ľudia starajú a to aktívnym spôsobom, ale chcú mať aj istotu, že náš e, priemyselný systém, naše priemyselné odvetvia sú stále konkurencieschopné. Musíme e, mať možnosť e, spoliehať sa na odhodlanie ľudí. Pán Timerman hovoril o obehovom hospodárstve proti plastovému znečisteniu. Potrebujeme mať na to zdroje. Potrebujeme priemyselné odvetvia, ktoré menej znečistujú životné prostredie, potrebujeme menej znečistujúcu dopravu, potrebujeme aj investície, potrebujeme viacročný finančný plán prepačte, ale musíme prísne dodržiavať čas. Teraz na jednu minútu, pán Federle. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, tento ekologický dohovor môže byť e, začiatkom e, novej ekonomiky v Európe. Ak ho budeme správne riadiť a zvládať, budeme vytvárať nové pracovné miesta, nové technológie. Bude to začiatok novej éry, zelenej éry už odchádzame od fosilnej ekonomiky k novej ekonomike, ale chýbajú tu ešte dokumenty Ehm, Chýba tu celá časť, ktorá sa týka bioekonomiky, a ktorá nám poskytuje obrovskú príležitosť, aby sme mohli prejsť od e, fosílnych a chemických materiálov e, k ekologickým materiálom. A to je obrovská príležitosť, ktorá bude vytvárať pracovné miesta v celej Európe. A to nám e, môže pomôcť aj získať nový impuls pre rozvoj európskej ekonomiky. Niektorí tvrdia, že to povedie k poklesu našej ekonomiky, ale to by práve naopak malo povzbudiť našu ekonomiku ekonomiku. Keď e, budeme správne zvládať e, tento dohovor, tak e, môžeme vziať do rúk celú ekonomiku a ukážeme, že budeme môcť správne využívať to, čo nám dala príroda. Ďakujem veľmi pekne, pani Philips, jedna minúta. Zvolili sme si e, rekordný počet zelených e, poslancov na celom svete. E, milióny bojujú proti dôsledkom klimatických zmien. Väčšinou sú to mladí ľudia. Teraz mnohí ľudia hovoria práve o tejto ekologické možnosti a naozaj už treba začať konať, e, pretože e, ekologický dohovor komisie nie je vôbec e, nový, ale nie je príliš neskoro. Pán komisár Timmermans, máte pred sebou možnosť bojovať proti trom krízam v Európe. Je to poprvé kríza demokracie, klimatická kríza a kríza nerovnosti. Skutočný ekologický dohovor bojuje so všetkými týmito krízami a zapája všetkých do tejto vzru vzrušujúcej cesty a takisto zvýši životnú úroveň ľudí a vytvorí nové pracovné miesta. Máme iba 10 rokov na to, aby sme zvládli najhoršie účinky klimatickej krízy. Tento ekologický dohovor nesmie byť iba e, nejakým e, e, ekologickým papierom, musí naozaj udržať realitu európskych občanov. Ďakujem na jednu minútu, pán Rowland. A ďakujem, pani McGuinness klimatické politiky Európskej únie zlyhali. E, cena, ktorú platíme, je o mnoho vyššia. Aj cena za energiu je vyššia než v Amerike, kde je e, cena energie o 80 nižšia. Nedivu, že e, tam zažívajú renesanciu na úkor Európy. Drahé veterné farmy poškodzujú naše e, morské zdroje. E, pomohli iba e, kapitalistom, ktorí majú obrovské zisky a lobbystov v Európe, ktorí bojujú za ich záujmy tieto obnoviteľné zdroje energie iba poukazujú na idiotstvo. Mnohí teraz palujú drevo e, z panenských lesov e, v Virginii v Amerike a spalujú ich tu e, v Európe. Ide tu o presovanie bohatstva v prospech bohatých. Ničenie prírody a ničenie ekonomiky je na vašich, je na vás. Pán Tobe, na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pokiaľ ide o zelenú dohodu, je dôležité, aby e, Európa zvýšila ambície, pokiaľ ide o klimu, ale e, ide o to, čo budeme robiť. Keď to myslíme vážne, keď naozaj e, chceme presne používať nečisté fosílne zdroje energie, tak e, musíme mať e, o mnoho viac obnoviteľných zdrojov energie, ale potrebujeme aj e, viac jadrovej energie, ktorá nevytvára CO2. Je dôležité, aby to pochopila aj komisia, že je to veľmi podstatný prvok ak chceme dosiahnuť naše vysoké klimatické ciele, keď má byť Európa vzorom pre svet, tak potom eh, musí urobiť eh, všetko preto, aby mala politiku, ktorá podporuje občanov Európy. Potom to môže byť aj eh, prednosťou pre celý svet. Ďakujem pekne. Teraz pán Fernández. Ďakujem pekne pôjdem rovno na vec. Ďakujem za tú prácu za posledné týždne. Gratulujem k tomuto oznámeniu. Akurát je tu taká otázka, ktorú som si všimol. Finančný plán tohto, tejto novej agendy je ešte neistý. Myslím, že ste vyčíslili tie potreby celkom dobre, ale máme tu ešte stále výzvy, ktoré nás čakajú, ale chcem sa viedať, pokiaľ ide o tú otázku, E, v tom oznámení teda e, pokiaľ ide o dovoz CO2 alebo e, dovoz výrobkov. Už máme tu ten únik uhlíku, to je známy jav. Firmy odchádzajú z Európy, tam kontaminujú ešte viac, lebo je tam laxnejšia legislatíva. Či toto je realita a v oznamení máte napísané, že je tu isté riziko, ktoré by mohlo nastať prijať a ak by nastalo, tak takéto opatrenie by sa dalo prijať. Ale predsa tá, toto už je situácia, toto už je realita dnes a toto opatrenie už dnes predsa potrebujeme. Ďakujem pekne, pani Müller. Pán komisár, hovoríte e, vo svojich návrhoch o dvoch bodoch, ktoré sú pre mňa dôležité. Jednak ma teší, že spomínate to, že je potrebná nová lesná stratégia, avšak dosť ma znepokojuje, že sa to e, týka len opätovného zalesňovania, že je to takto e, obmedzené. Tieto pojmy e, zalesňovania, opätovného zalesňovania nie sú ešte objasnené. Okrem toho, nová lesná stratégia musí splňať aj multifunkčnú úlohu lesov. Musí to zohľadniť ďalej stratégia z farmy na taniere. Ja by som očakávala rozsielú stratégiu pre udržateľné potraviny, ale zatiaľ vidím len ďalšie povinnosti pre polnospodárov vlastne sa to zasekáva na farme, chýbajú návrhy, ktoré by mali praktické aspekty. Okrem toho tu chýbajú ďalšie kroky, ktoré sa týkajú dodavateľského reťazca, odzrateľnosť potravín. To nie je len otázka produkcie, ale aj spracúvania, obchodu, dovozu a tiež informácií pre spotrebiteľa. Cesta až na tanier to sa ešte musí do textu doplniť. Toto totiž zatiaľ chýba. Ďakujeme pekne, pán Kaf. Ďakujem pekne, e, pani predsednička, pán podpredseda. Dnes e, vykonávate krok e, a to dôležitý krok, keďže je tu predstavenie ekologického dohovoru. To nás teší. Niekto povie, že klimatické aktivity sú príliš drahé, idú proti našej slobode, sú príliš pomalé, a tak ďalej. Ale vy musíte jasne konať. Musíte jasne povedať, že chceme mať planetu, ktorá je bezpečná, ktorá je zdravá a na to sa nedá žiadna cenovka. E, bolo nám povedané, že e, v nemocniciach alebo v ubytovniach e, žijú stovky detí v nedobrých podmienka. My toto chceme zmeniť. Nekvalitná kvalita ovzdušia v Európe zabíja 500 tisíc ľudí e, ročne chceme fosilné paliva e, alebo tú éru fosilných palív uzavrieť, e, chceme podporovať novú tranzíciu a vy keď ste sa stretávali e, s niekým e, na úvod vášho posobenia, tak boli to práve riaditeľia veľkých e, aeroliniek. Prečo títo ľudia by mali mať preferenciu? a nie iný. E, ďakujem pekne, ďalej vystúpi pani Damato. Ďakujem. Mali e, sme túto núdzovú plenárku vytvorenú preto, aby e, nám boli poskytnuté informácie, informácie o ekologickom dohovore, ale poďte sa, pani predsednička prišla, povedala si svoje a hneď odišla preč. Pokiaľ toto je váš demokratický prístup, tak to je veľmi slabé. A pán podpredseda vaša komisia nemôže povedať, že ľudia môžu, ak chcú, pracovať v zdravom životnom prostredí, jesť zdravé potraviny a tak ďalej. To nestačí. Treba, aby sme my boli voči vašim plánom skepticky. Musíme tieto e, zmeny naštartovať od nás aby nebol rast za každú cenu, aby sa zmenili makroekonomické pravidlá, aby sme pritiahli zelené investície, aby sme vykonali energetickú tranzíciu, e, ktorá teda e, už nebude vychádzať z e, uhlia, ale nakoniec ani zo zemného plynu a nakoniec aj oceli je znečistujúca a to veľmi výrazne. Čiže potrebujeme rázne konanie. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Búzek. Przewodnicząca, panie przewodniczący Timmermans, všetky państwa... Ďakujem pekne. Všetky európske štáty podpísali Parísku dohodu a preto je samozrejme, že budeme podporovať program e, ekologického dohovoru a takisto aj ten hlavný cieľ, teda klimatickú neutralitu do roku 2050. Nede tu iba o klimu, ide aj o čistý vzduch, o biodiverzitu, o čisté oceány a tak ďalej. Tento ekologický dohovor by mal celému svetu ukázať, že e, dokážeme toto dosiahnuť a zároveň e, podporiť aj hospodársky rast, aj hospodárskú súťaž, aj pracovné miesta. Ale aby sa to mohlo stať, potrebujeme mať taký vyvážený prístup a konať e, rozumne, keď budeme plánovať prvé štádium do roku 2030 a pripraviť veľmi dôkladnú dopadovú štúdiu, ktorá nám dá odpovede na otázky, ktoré v tejto veci máme. A zároveň, aby sme zachovali aj technologickú neutralitu. A to, čo je najdôležitejšie, treba vždy zohľadňovať veľké rozdiely, ktoré sú tu medzi regiónmi majú východiskovú e, pozíciu každý región trochu inú. A práve preto potrebujeme fond pre spravodlivú transformáciu a najmä pre tie e, regióny, ktoré majú tradíciu e, napríklad ťažby uhlia a tak ďalej. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpi pán Rodríguez Ramos. Áno, prepačte, ospravedlňujem sa. Najprv pán Nika, až po ňom pani Rodríguez Ramos. Áno, ďakujem pekne, e, vážená pani predsednička, vážený pán podpredseda Timmermans. E, gratulujem vám k tomu, čo ste dnes e, predstavili. Je to veľmi konkrétny balíček, ktorý nám dáva nádej do budúcnosti. Povedali ste vec, ktorá je veľmi dôležitá, a to síce všetci občania, všetky členské štáty, všetky regióny, e, treba v tomto procese podporiť, aby nikto nebol daný bokom. A chcem, aby ste sa pozreli aj na ten fond e, spravodlivej tranzície, pretože tak ako sme ho minulý e, týždeň mali predstavený, tak pre Rumunsko náklady pokiaľ ide o ciele na rok 2030 sú takmer 40% HDP a takmer 80 miliard eur bude treba vynaložiť do roku 2030. Čiže takmer 8 miliard eur ročne a to je veľmi veľká suma. Musíme e, sa postať aj o tieto uholné e, regióny, kde mnohé rodiny žijú. To bude niečo stať, teda veľa peňazí stať a takisto treba zabezpečiť aj energetickú bezpečnosť. E, rátam s tým, že budete do toho naďalej aktívne zaangažovaní a aj celá komisia, tak aby sme tieto ciele do roku 2030 spoločne splnili. Ďakujem pekne. Ďalej pani Rodriguez Ramos. Ďakujem pekne prvé vystúpenie komisie, pokiaľ ide o ekologický dohovor, je E, signálom, pokiaľ ide o to, a, aká je priorita, aké sú priority novej komisie. My to vnímame pozitívne. Sú tam ambiciozne a potrebné opatrenia. Prvý klimatický zákon, e, dosahovanie klimatickej neutrality roku 2050, e, chránenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu na hraniciach, tak aby teda podporoval taký priemysel, ktorý inovuje a nekontaminuje a podpora biodiverzity ruka v ruke s podporou aj našich E, rybarov či polnospodárov. A teda toto je nová aj rastová stratégia pre Európu. Musíme byť lídrom, pokiaľ ide o vedomosti, inovácie, technológie v tejto oblasti e, zelených technológií, ale zároveň e, treba vytvárať aj nové pracovné miesta, nové príležitosti pre naše podniky a treba, aby táto tranzícia bola aj z hľadiska sociálneho spravodlivá, aby bola zodpovedná, rovnoprávna a potom ju aj naša skupina bude môcť e, podporiť. Ďakujem pekne. Ďalej pani Del Castillo. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, pán podpredseda Timmermans, naozaj boj proti klimatickým zmenám už dlhšie nemôže čakať, ale takisto e, nás nesmie už sklamať a práve preto treba výrazne podporiť priemyselnú stratégiu v Európe, ktorá by dokázala rozvíjať technológie, ktoré majú výrazný dopad na znižovanie emisí a zároveň sa tým e, podporuje aj globálna konkurencieschopnosť a to si vyžaduje zdôrazniť technologické inovácie takým spôsobom, aby e, toto bolo riešené rovnako rozhodujúcim ako keby spôsobom alebo definitívnym spôsobom, tak ako sa tam hovorí presne o znižovaní e, tých emisí. Máme tu aj ten rámec pre výskum a pre inovácie určite aj e, v Madride e, teraz počas tej konferencie sa mnohé kroky môžu podariť, ale treba aj tu v rámci tohto rámcového programu pre výskum a inovácie vykonať. A my sme všetci um, nastavení, takže podporujeme takýto účinný boj proti klimatickým zmenám, ale treba dosávať konkrétne výsledky a nesklamať našich občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem ďalej pani Marques. Mm, ďakujem pekne. Pán podpredseda Timmermans, Európsky ekologický dohovor musí byť ambiciozný. Musí eh, generovať eh, spravodlivý a inkluzívny rast pre Európanov v budúcnosti, ale e, táto ambícia bude vnímaná z dôveru od našich e, občanov iba vtedy, pokiaľ, budeme dokáz- e, pokiaľ dokážeme aj mobilizovať tie zdroje, ktoré sú na to potrebné a nevyhnutné. Toto je rozhodujúci faktor v tejto fáze napríklad aj ECB môže zohrávať e, výraznú úlohu. Pozrieme sa na nový viacročný finančný rámec. Máme tu návrh, o ktorom sa bude roko, rokovať zajtra na rade a ten návrh je neakceptovateľný. Navyše ide presne proti tým politickým e, pripomienkam, ktoré naši lídry opakujú. Pokiaľ sme naozaj odhodlaní bojovať proti klimatickým zmenám, európsky rozpočet e, musí byť navýšený. A táto tranzícia je niečo, čo e, musí slúžiť každému, na prospech e, každého. Členské štáty musia tú tranzíciu podporiť a e, iná cesta vlastne ani mm, neprichádza do úvahy. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Hujtema. Ďakujem. Ja som presvedčený, že musíme konať proti klimatickým zmenám počasie a mm, klimatické podmienky sa zhoršujú, stavajú sa extrémnejšími. E, netreba to nechávať iba na prístup podľa krajín, treba konať jednotne v rámci celej Európy. Aj ľudia, aj firmy, aj štáty. Ale spravíme to iba vtedy, keď sa pozrieme aj na obavy a výzvy a budeme pozorne tieto výzvy e, vnímať. V opačnom prípade úspešní nebudeme. E, nedáva to zmysel, pokiaľ napríklad našu ekonomiku zatlačíme do recesie alebo ľudia nebudú vedieť platiť svoje faktúry svoje svoje pravidelné výdavky, takže potrebujeme pristúpať k tomu aj prakticky, treba e, pravidla, ktoré vychádzajú z vedeckých poznatkov, treba sa pozrieť na to, aké budú dôsledky, e, ako bude fungovať ETS, pozrieme sa na inovácie, na hospodárskeho rastu, treba využiť e, tie príležitosti, ktoré v Európe máme. A nemáme tu ten luxus, že by sme pracovali iba čisto emotívne a že by sme napríklad jadrovú e, energiu dávali bokom. To si nemôžeme dovoliť. Ďakujem pekne ďalej poslanec Bušoj. Ďakujem pekne. Klimatické zmeny sú e, najväčšou aktuálnou výzvou, majú veľký dopad na celom svete a rýchlo menia aj našu spoločnosť. Som presvedčený, že e, Európsky ekologický dohovor bude reakciou na budeme teda tento dôvod dopad na práve túto tému a ako predseda ITRE som tiež pripravení ambiciozne v tejto otázke e, konať, pričom zároveň chceme zabezpečiť aj bezpečnosť energetických dodávok v EU. Musíme posilniť naše snahy v oblasti energetickej efektívnosti, musíme zvýšať, zvýšiť interkonektivitu medzi regiónmi a ďalej integrovať aj náš energetický jednotný e, trh ak chceme byť lídrom v boji proti klimatickým zmenám, takisto musíme e, konať aj v oblasti digitalizácie, klimatické inovácie, zvyšovať počet pracovných pozícií v týchto oblastiach a takisto zostávať aj konkurenceschopný a podporovať hospodársky rast. Ďakujem pekne. Ďakujem ďalej pani Van Bremt. Ďakujem pekne. veci nám o týchto veciach už hovoria veľmi dlho a mladí ľudia teraz o tom nahlas hovoria. Máme tu konečne aj Európsky ekologický dohovor, čo týka nás. E, je to nielen e, program environmentálny, klimatický, ale je to hlavný, hlavný európsky projekt, ktorý tu máme, nielen najbližšie roky, ale aj najbližšie 10 ročia. Znamená to, že Okrem investícií e, sa treba pozrieť aj na potenciál E, začlenenia všetkých e, európskych občanov. Pozrite sa napríklad na právo na čisté ovzdušie v našich mestách, pozrite sa na 100 e, tisíce nových pracovných pozícií, ktoré vzniknú a pokiaľ nejaké zase zaniknú, tak treba týchto ľudí preškoliť a vzdelať, aby mohli pracovať v nových oblastiach. A nezabúdajte, že jedného dňa potom aj naše účty za elektrínu, za energiu pôjdu dole, pretože budeme mať ef- napríklad efektívnejšie budovy a míňať e, menej energie. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Hlaveček. Vážený pán podpredseda komisie, váš koncept je v mnohých ohľadoch vychádza vychádza z daňových e, fiskálnych nástrojov alebo ekonomických nástrojov a teda určite bude mať dopad aj na životy našich e, občanov a firiem. Verím, že vám záleží na tom, aby občania v celej EÚ dlhodobo podporovali vaše ciele. To sa môže stať iba vtedy, ak im budete hovoriť pravdu nielen o cieľoch, ale aj o dopadoch navrhovaných zmien. Preto by som vás chcel poprosiť, aby všetky e, obsiahnuté návrhy a takisto aj budúce opatrenia boli ešte ruka v ruke aj s ferovou a pravdivou dopadovou štúdiou. Nie všetky regióny v EÚ majú rovnakú východiskovú situáciu. Máme tu úholné regióny, e, automobilové regióny, e, priemyselné, polnohospodárske a tak ďalej. A pokiaľ e, týmto regiónom nepomôžeme, nepomôžeme, tak e, nedopadne to. Dobre ohrozená je teoreticky aj sociálna-ekonomická súdržnosť Európy. Na, papiere, na papieri tie ambície vyzerajú dobre, ale otázka je, ako ich budeme plniť. Je dôležitá otvorená všetkým technológiám, vrátane bezemistným, vrátanie energie jadrovej. Ďakujem pekne. Hm, ďakujem pekne bohužiaľ do 4.10 musíme byť hotoví, takže catch aj nebude. Je mi to ľúto, nechcela som to takto spraviť, ale bohužiaľ inéč to nepôjde. Ďalej pani Todd. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, vážený pán predseda komisie. Cením si, že nám dnes prekladáte e, nový ekologický dohovor. Je to totiž prvý krok e, budúcej podobe našej planéty ktorý zahrňa celý európsky kontinent. Aj my tu v Európskom parlamente pracujeme na to, aby sme čo najskôr sa dopracovali k riešeniam voči výzve klimatických zmien. Preto sme podporili, aby bola vyhlásená e, klimatická núdzová situácia. Na to, aby sme dosiahli uhlíkovú neutralitu do roku 2050, je treba vypracovať taký finančný rámec, ktorý bude zohľadňovať záujmy občanov a neprenesie náklady na spotrebiteľov. Ceny za energiu a potraviny nesmú rásť, preto je potrebné zaujať taký prístup, ktorý bude nákladovo efektívny a tiež, ktorý bude zohľadňovať princíp technologickej neutrality. Okrem toho musíme eh, podporovať finančne najchudobnejšie regióny v Európe. Nestačí len schváliť ambiciózny európsky ekologický dohovor. Musíme podporiť členské štáty, musíme chrániť spotrebiteľov aj konkurenceschopnosť európskych podnikov musíme zachovať. Ďakujem pekne, pán De Castro, na minútu. Ďakujem pekne, e, pán podpredseda Timmermans. Toto je naozaj e, globálna kríza Vidíme to aj preto, že máme tu čoraz viac všelijakých extrémnych e, javov v počasí, v klíme a musíme konať koordinovanie, ak chceme na túto krízu reagovať. Ambiciozný e, deal, tá dohoda, ten dohovor, ktorý komisia návrhuje, ukazuje, že komisia to berie vážne, ale pokiaľ si na tento, alebo pre tento program nezískame našich polnospodárov, nepôjde to. Musíme sa uistiť, že poskytujeme e, primerané stimuly našim farmárom, pretože práve oni poskytujú potom tie environmentálne služby, ktoré sú na prospech e, každého z nás. V opačnom prípade Franc reforma SPP, na ktorej pracujeme, bude e, viesť k tomu, že necháme na členské štáty úlohu pripraviť si stratégiu, ako túto výzvu zvládnuť a to bude de facto renacionalizácia tejto oblasti Životnom prostredia na vidieku, takže e, treba na to dávať veľký pozor. Ďakujem pekne ďalej poslanec Kelly. Ďakujem, pani predsedajúca. Blahoželám aj e, predsedničke komisie Ursule k tomu, že predkladá po desiatich dňoch vo funkcii tento nový ambiciózny plán. Súhlasím so všetkým, čo povedala a chystám sa s ňou úzko spolupracovať, aby sme tieto ciele stanovené tento tomto pláne splnili. Predsednička Ursula prislúbila, že na nikoho sa nezabudne. Jeho ohlásenie spravodlivého mechanizmu transformácie ešte presahuje očakávania a to vítame. Tiež oceňujeme, že sa to zameria aj na oblasti napríklad e, poznačené uhlím alebo rašelinou v Írsku. Veríme, že to bude úspešný plán. My v Írsku zvykneme hovoriť, jednote je sila. Ja a aj vy, pani podpredsednička McGuinness, aj spolu s ostatnými kolegami sa postaráme o to, aby Európa bola lídrom v tomto už odteraz. Ďakujeme pekne, Sean. Teraz nasleduje na minútu pani Jonkerius. Ďakujem. prechod e, k udržateľnej podobe našej spoločnosti je jedine možný, ak budeme konať spoločne. Žiaľ, dnes sa už ukazuje, že niektoré vlády v členských štátoch nechcú spolupracovať v tomto procese, už teraz blokujú legislatívu zameranú na čistejšie investície. To je veľmi zvláštne. Musíme totiž zmobilizovať tieto peniaze a preto musíme zaistiť sociálne e, spravodlivú transformáciu. Nemôžeme preto očakávať, že tí najchodobnejší budú znašať náklady. Preto vás chcem vyzvať, aby ste sa zamysleli nad klimatickou harmóniou. Musíme investovať do nových pracovných miest pre ľudí, ktorí pracujú v znečišťujúcich eh, sektoroch priemyslu. Teda pracovné miesta pre tých, eh, aj ktorí prídu o prácu v dôsledku tejto transformácie. Chceme teda podporiť túto dohodu, chceme my byť tým prvým kontinentom, ktorý bude klimaticky neutrálny v roku 2050. Drahý France, z nášho pohľadu ty si ten správny muž na správnom mieste a v najsprávnejšom čase, aby si dosiahol pokrok. Ďakujeme pekne, pani Virkunen. Vážená pani predsedajúca, dnes navrhnutý ekologický dohovor naznačuje, akým spôsobom sa posunieme k uhlíkovej neutralite do roku 2050. Podľa mňa je pozitívne, že tam sa zohľadňujú rôzne sektory spoločnosti, tiež čo je treba e, zreformovať priem, priemysel, obyhospodárstvo, produkcia potravín, biodiverzita, ďalej doprava, E, legislatíva v chemikáliách, taktiež obchodná politika, je jasné, že takéto významné zmeny e, smerom k uhlíkovej neutralite znamenajú, že je treba zmeniť e, náš spôsob priemyselnej výroby a tiež je treba do toho zapojiť všetky vrstvy spoločnosti. Musíme urýchliť inovácie v Európe, tak aby aj náš priemysel mohol mať prospech z týchto inovácií, aby sme neohrozili jeho konkurenceschopnosť. Je však dôležité dbať e, e, nad detailami tak, aby sa zreformoval systém ETS a aj príjmy z uhlíka, pretože nemá zmysel pokračovať tak ako doteraz. E, neustále sa hovorí, že chceme čo najviac znižovať emisie uhlíka, ale musíme to urobiť čo najefektívnejšie a čo najtrhovejšie, tak povediac. Ďakujem pekne pani Kreli, ďalšia rečnička. Ďakujem pekne, drahý Franz Áno, zmeny klímy, e, to sú jedny z najvýznamnejších zmien, ktorým vystavená Európa. V súčasnosti Európsky ekologický dohovor môže byť tou správnou odpoveďou na tieto výzvy. Európska politika súdržnosti, ktorá je jedna z najvýznamnejších investičných nástrojov EÚ, už teraz e, sa zameriava na klimatické opatrenia. V budúcnosti by sa to malo ešte posilniť. Na tom práve teraz pracujeme v rokovaniach e, o budúcej podobe koheznej politiky. Ale je tu potrebná aj silnejšia podpora od členských štátov. Tie v súčasnosti e, sú dosť dráhavé. Musíme sa snažiť o to, aby ekologický dohovor mal dostatočné financovanie. To znamená, že nižšími sumami peňazí tak sa to nepodarí. Práve naopak potrebuje nové peniaze, tak aby eurofondy v boji proti klimatickým zmenám aj v boji proti za spravodlivejšiu transformáciu naozaj boli napomocné. To sa však týka všetkých partnerov, nielen Európskej komisie, Európskeho parlamentu, ale aj členských štátov v tomto boji. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Amaro, na minútu. Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, tento nový návrh, ktorý predkladá dnes komisia, si vyžaduje realistický prístup, ale aj financovanie. Ekologický dohovor má za cieľ e, byť paktom na podporu rastu. Všetci poznáme nové výzvy, ktoré si vyžadujú nové metódy, nový prístup, e, nové technológie, ale aj nové zdroje financovania. Plán z farmy na tanier je dôležitý, ale ak chceme aby sme si mali vôbec čo dať na taniere, potrebujeme polospodárov, musíme eh, preto zastaviť eh, odliv polospodárov z vidieka, eh, viac tradičných výrobkov na taniere. To je spojené s iniciatívou, aby sme prilákali ľudí späť na vidiek aj do sektora polnospodárstva. Musíme zajistiť kvalitu potravín a tiež musíme bojovať proti klimatickým zmenám. Toto sú, sú súčasti riešení pohľadu polospodárov v Európe. Ďakujem. Honorevole Amaro. Viceprezidente Timmerman, a lei la parola. Nech sa páči, pán podpredseda komisie Timmermans dostáva slovo. Ďakujem. Vážení poslanci, Veľmi pozorne som si vypočul celú túto rozpravu a veľmi ma naplne nadšením, že Európsky parlament prejavil takú širokú podporu tomuto Európskemu ekologickému dohovoru. Je to eh, vynikajúci začiatok procesu, ktorý nebude jednoduchý. Budeme potrebovať eh, obe inštitúcie, aby sa sústredili na všetky časti, ktoré budú potrebné na to, aby tento ekologický dohovor fungoval v praxi. Chcem sa z tohto miesta zablahoželať Grete Thunberg k tomu, že bola nominovaná časopisom Times e, za osobnosť roka. Myslím, že to je vynikajúci signál. Je to znak toho, že táto generácia naše detí nám ukazujú cestu. A ja ako rodič, ako otec e, môžem povedať, že nie je nič krajšie, ako keď vidíte, že deti vám ukazujú cestu. Ale to nie je jediný dôvod, prečo si myslím, že musíme konať Myslím, že musíme konať preto, že fakty sú zjavnejšie ako čokoľvek iné, keď naozaj ste zodpovední poslanci, keď ste zodpovední pracovníci komisie, e, občania, rodičia. Nemôžete si dovoliť ignorovať fakty. Len sa pozrite na to, čo sa deje v Grónsku, čo sa deje na celom svete s našou klímou. Len sa pozrite na dezertifikáciu, e, na výkyvy v počasí, ako tým ľudia trpia v Európe. Len sa pozrite na to, čo sa deje s našou biodiverzitou e, práve v týchto chvíľach. Nemôžeme si dovoliť ignorovať e, tieto fakty už viac. A tiež sa pozrieme na niečo iné, čo sa deje. Práve prebieha štvrtá priemyselná revolúcia a to zásadne zmení našu e, podobu hospodárstva a priemyslu, či sa nám to páči alebo nie, či budeme konať alebo nebudeme. Teda musíme sa postaviť z oči voči otázke, ktorá znie nasledovne. Chceme byť my určujúcim faktorom e, v týchto zmenách, alebo sa budeme len prizerať, keď ostatní budú určovať podobu týchto zmien a my e, sa budeme len podrobovať týmto zmenám a ich rozhodnutiam. Toto je tá zásadná otázka, na ktorú si musíme odpovedať. A tento ekologický dohovor to e, nie je nejaký model. Je to vlastne ruka, ktorou vám podávame. Podávame ju aj všetkým ostatným zainteresovaným stranám, podnikom, mimovládkam, odborom, občanom, mestám, regiónom, tak aby všetci boli súčasťou týchto diskusí o tom, ako si nanovo nastavíme fungovanie našej spoločnosti spravodlivo, tak aby to zodpovedalo hodnotám, ktoré my vnímame ako dôležité a chceme to urobiť preto, že Matka Zem toho má už dosť, ako sa správame. Matka Zem už existuje celé ročia a dokázala existovať celé tisícročia aj bez zásahu človeka a dokáže prežiť aj celé ročia bez ľudí, my sa musíme postarať o to, aby sme my mohli prežiť v rovnováhe s planétou ešte ďalšie celé tisícročia. A toto je naša povinnosť, ktorú máme voči našim deťom. Ale Nedá mi nezareagovať na niečo, čo tu zaznelo, že to bude finančne nákladné. Áno, ale nezabúdajte, aké nákladné by bolo nerobiť nič. Vidíme to denodenne. Tiež niektorí tvrdili, že musíme prijať správne rozhodnutia. Áno, práve preto všetky návrhy, ktoré komisia predloží, sa vyhodnotia z hľadiska ich dopadu. Hodnotenie dopadov bude významným prvkom našich analýz. Chceme to však všetko urobiť čo najrychlejšie a čo najdôkladnejšie. Napríklad chceme určiť presne, aké zníženie by sa malo dosiahnuť do roku 2030 či to bude 50 alebo 55 toto chceme vedecky vyhodnotiť, ale chceme byť pripravení aj s vyhodnotením dopadov začiatkom leta budúceho roka, tak aby Európska únia bola vhodne pripravená aby mala pripravenú európsku legislatívu na COP26 v Glasgow, aby sme my mohli určiť, určiť ďalšie smerovanie ostatným. Ja sa chystám vrátiť o nedlho späť do Madridu, kde prezentujem zajtra našu podobu e, tohto dohovoru. A ja tam chcem odniesť signál, že Európa chce viesť. Niektorí sú nie sú celkom istí, čo by sme mali urobiť, ale ak Európa bude naozaj vo vedení, tak eh, sa musíme dohodnúť eh, na smerovaní. Niektoré krajiny chcú podporiť klimatickú neutralitu do roku 2050 eh, a to globálne. S Čínou diskutujeme, či sa globálne pustíme do vedenia spolu s nimi. Ak to totiž budeme robiť spoločne, tak dopady budú o mnoho výraznejšie, ale v konečnom dôsledku je dôležité, aby Európsky parlament eh, sa tohto ujal, aby parlament eh, bol určujúci faktorom, aby presvedčil aj členské štáty v Rade, aby sa prijali tie správne rozhodnutia. Ak začneme tým, že v legislatíve zakotvíme, že rok 2050 že v roku 2050 Európa bude klimaticky neutrálna, tak potom môžeme tieto rozhodnutia posunúť späť a k dneš, až k dnešku a stanoviť si čiastkové ciele. A môžeme prejednať opatrenia, ktoré je treba prijať, či už sa to týka ETS, emisí, zdaňovania a rôznych iných rozhodnutí, opatrení, tak aby naše um, pracovné miesta v ekonomike boli zaistené, aby fungovala obehová ekonomika. Um, Chcem však povedať ešte jednu vec, ktorú považujem za dôležitú. To najväčšie riziko, ktoré vnímam, je, že tí, ktorí sú najzraniteľnejší pri týchto zmenách klímy, sa vnímajú aj ako najzraniteľnejší z hľadiska riešenia zmien klímy. Teda budú odolávať, budú odmietať eh, tento ekologický dohovor, pretože eh, sa budú cítiť najviac zasiahnutí a zablokujú. Oni budú prvými obeťami dôsledkov nekonania. a nečinnosti. A preto je dôležité uvedomiť si, že ak tento dohovor nebude mať e, sociálny, sociálnu dimenziu, tak sa nepodarí ho uskutočniť. Ak nebudú do toho zapojené aj tie najzraniteľnejšie regióny, dajme tomu, kde e, prebieha ťažba uhlia, ak nebudú pociťovať solidaritu ostatných regiónov, tak sa ho nepodarí presadiť. Teda musíme zajistiť dostatočnú solidaritu aj so zraniteľnými jednotlivcami spoločnosti, zraniteľnými regiónmi, tak aby tento ekologický dohovor sa dal splniť. Pani Esther de Lange citovala muže na mesiaci. Ja som teda vyhľadal slávny prejav e, John F. Kennedyho, ktorý povedal, parafrázujem, e, rozhodli sme sa teda podporí klimatickú neutralitu do roku 2050 a urobiť všetky ostatné veci nie preto, že by to bolo jednoduché, ale preto, že je to ťažké. Preto, že tento cieľ nám zaistí skoncentrovanie všetkých našich energií. Túto výzvu sme ochotní akceptovať. Už nie sme ochotní to ďalej odkladať a máme v pláne v tomto boji vyhrať. Ďakujem. Grazie. Grazie. Ďakujeme pekne, pán popredseda komisie. Ďakujem všetkým ktorí sa zapojili do rozpravy. Rozprava je týmto ukončená. Hlasovanie prebehne o uznesení na januárovej, 1. januárovej plenárnej schôdze. Zápisnica zo schôdze bude predmetom schvaľovania na ďalšej plenárnej schôdzi. Schôdza je týmto odročená. Ďakujem.